Dear colleagues, if you could please take your seats. Thank you. Kolegyne, kolegové, pousadzajte sa, prosím. Good afternoon and welcome, colleagues. Takže eh, dobré popoludne. Vítajte, kolegovia. Vítam tu aj hostí. Bod 1. Prijatie programu. Ak nikto nemá námietky k navrhovanému programu, tak je v tejto forme schválený. Zo oznámení predsedu, najskôr jazykový profil Chorvačtina, galština a malština nie je dneska k dispozícii. Pokiaľ odporúčania koordinátorov, pán Šitovský za EPP bude spravodajcom pre dohodu medzi EÚ a Norskom v súvislosti s nástrojom na finančnú podporu, pokiaľ ide o víza a externé hranice a to je súčasť eh, fondu eh, pre externé externú bezpečnosť 2020 a potom ďalšie veci. Petersen Alde, spravodajca pre stanovisko k správe Európsky regulátory elektronickej komunikácie a pán Šogor za EPP bude spravodajcom k stanovisku smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom. Dúfam, že výbor schváluje tieto odporúčania koordinátor, áno, je to tak. A ešte musíme schváliť e, zapisnicu zo schôdze 18. oktobra. Ak to teda nikto nemá námietky, tak aj tieto, táto zapisnica bola schválená. Teraz e, bod 4. Všetky body dnes popoludne kolegovia budú záležať od e, toho, ako načas prídu rečníci. Skrátka nemôžeme pokračovať k bodu ďalšiemu, ak e, rečník tu nebude už prítomný. Je to len logické. Predseda Šulc je niekde veľmi blízko na ceste sem, takže príde. Profesora Budeho tu máme, takže by som ho poprosil, aby si sadol sem k nám na pódium. A podľa mojich informácií pán Šulc za chvíľočku dorazí. Takže kolegovia, počkáme ho. Kratučka prestavočka a potom pristúpime k bodu číslo 4. Ďakujem za trpezlivosť. Uh, my apologies. I thought, I thought you were Professor Bude. My, my... Prepašte som sa, že vy ste profesor Bude. Dobre, takže nemáme tu ani pána Budeho, pretože je spolu s pánom Šulcom, takže sú na ceste sem. Takže kratučka predstavočka, kolegovia, dve minútky a potom bod 4. So, colleagues, thank you for your patience and, uh... Takže kolegyne, kolegovia, ďakujem za trpezlivosť. Takže bod číslo 4, charta základných digitálnych práv v EÚ. Srdečne tu vítame všetkých hostí, ktorí práve dorazili. Prezentácia sa odohrá za prítomnosti predsedského parlamentu Martina Šulca a Máme tu aj pána Heinza Budeho, ktorý je jedným z autorov tejto charty. Kolegyne, kolegovia, chartu ste dostali elektronicky, takže poprosím vás, ak ste si dokument ešte nepozreli, eh, pozrite si ho, sú tu aj tlačené kópie k dispozícii v sále. Pre tých, čo nevedia, ide o dokument Takto, Martin, vitaj tu vo výbore Libe si tu na spustenie tejto charty, ktorá je výsledkom hĺbkovej práce interdisciplinárnej skupiny, kde boli profesori, právnici, politici, novinári, blogeri. A vydalo to viacero relevantných médií, Die Zeit, Welt, Weltkompakt, Deutsche Zeitung, Spiegel, Handelsblatt. A niektorý e, text poznáte. Musím spomenúť, že aj podpáca nášho výboru sa do toho zapájal a predseda parlamentu to sledoval s veľkým záujmom a koordinátori ho tu teda srdečne vítajú, aby teda spolu odprezentoval tento alebo spolupredsedal tomuto dôležitému zasadnutiu. Takže dávam už teraz slovo pánovi Budemu za skupinu autorov tejto charty základných digitálnych eh, práv. Eh, potom budú mať kolegovia priestor aj na otázky. Takže najskôr úvodné slovo. Eh, Martin, nech sa páči. Ešte raz ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne, Klod. Drahé kolegyne, kolegovia, vážení hostia, pán predseda, prítomnosť predsedu vo výbore, to je vec, ktorá je viac menej jedinečná za mojich 5 e, rokov vo funkcii predsedu parlamentu. Je to poprvýkrát, čo sa česuniem zaznutia výboru a má to jeden veľmi osobitný dôvod, jedným konkrétny bod programu. Ja som svojou prítomnosťou tu chcel zdôrazniť význam, ktorý pripisujem prezentácii tohto návrhu Chart digitálnych základných práv vo výbore pre občianske slobody Európskeho parlamentu. okolnosti, teda to, že predseda parlamentu je na takejto schôdzi výboru, tie okolnosti teda sú veľmi osobitné a preto veľká vďaka Klód za to, že tu môžem vystúpiť takto na úvod diskusie. Pred viac rokmi sme nielen tu, ale po celej Európe a veľmi intenzívne to v Spolkovej republike Nemecko sme sa začali zaoberať otázkou, ako by ten kánon základných práv podľa národných ústav a podľa charty EÚ, aj to teda súčasť e, nášho AKI podľa Lisabonskej zmluvy, ako tieto práva, ktoré sú individuálne garantované v našich ústavných demokraciách, a v našom demokratickom spoločenstve, teda v EÚ, ako tieto práva môžeme v digitálnom veku, kde sa dochádza k ich spochybňovaniu, ako ich lepšie prezentovať a dodržiavať, lebo často vystáva otázka, ako tieto práva garantovať v digitálnom svete. No a týmto sme sa aj my intenzívne zaoberali a dospeli sme k tomu názoru, tomu presvedčeniu, že by sme mali vyhodnotiť najskôr, či tie charty základných e, práv, ktoré sú, či je ich potrebné nejakým spôsobom doplniť a či sa vôbec dajú doplniť, či je to možné, či to, čo máme, stačí. Tá právna substancia, či postačuje na garanciu individuálnych základných práv, alebo či je potrebné nejaké doplnenie. Čiže či dostupné právo alebo právo, ktoré máme, v objeme postačuje, alebo či musíme nejako reagovať na ten razantný vývoj v digitálnej oblasti, keďže náš bežný život je už veľmi preniknutý digitálnou revolúciou, že či je potrebné niečo doplniť. No a týmto sa zaoberalo viacero osôb naozaj z rôznych eh, oblastí verejného života. Nadácia Zeit oslovila všetky politické smery, rôzne spoločenské zoskupenia, rôzne organizácie, ktoré mali chuť sa takéhoto procesu zúčastniť, tak ich vyzvala, aby diskutovali na tieto témy. A výsledkom tohto procesu je dokument, ktorý vám dnes odprezentujeme. Ja sám som sa toho celého zúčastňoval a urobil som to preto, a to chcem znova zdôrazniť, preto, lebo som bol členom konventu pre základné práva Európskej únie. Bol to v roku 2000, kedy charta EÚ bola do života spustená, som mohol ako zástupca výboru, ktorého ty, Klod, predsedaš, ktorom som ja vtedy bol koordinátorom za skupinu SAD, teda sociálnych demokratov v tom čase, kolega Koejo bol členom už aj vtedy a tiež sa mnou spolupracoval na tejto téme. Čiže ja som bol členom toho konventu a preto túto otázku stále sledujem s veľkým záujmom. No a e, v poslednom období sa veľmi zaoberám tým, v akej spoločnosti vôbec chceme žiť a ako digitálne zmeny spoločnosť menia. Kolega Jan Filip Albrecht, ktorý je podpredsedom tohto výboru, ten bol tiež v tejto pracovnej skupine členom a tak ďalej. No a výsledok jej práce, ako som spomínal, vám dnes predstavíme. A ja sa teším, že ste nám to umožnili, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. A keďže v Nemecku už prebieha dosť živá diskusia na túto tému, snad ešte jedno konštatovanie na úvod – Áno, ja viem, že rokovací poriadok Európskeho parlamentu nepozná každý, ale to, čo robíme my dnes, to nie je legislatíva, ale ide o prezentáciu, prezentáciu myšlienky v výbore zákonodárneho zboru. Čiže je to prvý krok smerom k tomu, že snáď táto snemovňa, ale aj iné po celej Európe sa začnú zaoberať témami prebranými v tejto základnej charte, teda ako zabezpečiť v digitálnom čase základné práva, ako ich možno prehlbiť, rozšíriť, posilniť. A bolo by dobré, keby sa táto otázka prebrala čo najširšie. A možno aj otázka osvety, lebo Často vidíme, že nie každý, kto využíva sieť, e, pozná e, príslušnú legislatívu pozná svoje práva. Čiže ešte opakujem, toto nie je žiaden legislatívny akt, nie je to len spustenie, dúfajme čo najširšie diskusie, eh, kde samozrejme odznejú aj kladné, aj záporné hlasy, aj súhlas, aj nesúhlas eh, s tým, čo sme my ako pracovná skupina pripravili. Takže toľko na úvod, ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj by som bol rád, keby profesor Bude teraz sa mohol odprezentovať ten dokument po obsahovej stránke. Ďakujem. Áno, ďakujeme. Pekne, Martin. A teraz profesor bude, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, prečo digitálne základné práva? Už predstavme si 18. storočie, ktoré bolo storočím liberálnych občianských práv. 19. storočie to bolo storočie práv politického zapojenia. A teraz si myslím, až 21. storočie, Čiže 20. storočie to boli sociálne občianské práva, no a myslíme si, že teraz v tomto storočí sa to celé točí okolo problematiky digitálnych práv. Čiže taká určitá evolúcia tých práv, ktoré sú základom našej slobody. Ako by išlo o taký nový stupeň, ktorý tu dosahujeme. Predstavte si, že všetci teraz žijeme v digitálnej sfére, sme s ňou nejakým spôsobom konfrontovaní, s takou, ktorá prináša nové príležitosti, sociálna spolupráca, digitálne zosietenie a aj e, nové ponuky individuálnej životnej podpory, asistencie. Čiže vystáva otázka, či tieto nové príležitosti, tieto nové výzvy, tieto nové okolnosti, e, obsahujú to vlastne aj rizika pre našu slobodu. nejde o nejaký úplne nový e, typ e, ponúk, ale je to oblasť nová v tom zmysle, že musíme dáta nejakým spôsobom definovať, či sú to nejaké e, statky čisto súkromné, alebo či je tam aj nejaká verejná dimenzia a či tu nie je aj potreba nejakým spôsobom sa zaoberať využívaním tejto sféry. Teda problémy, čo sú tie individuálne možnosti, individuálne slobody, ktoré v tomto digitálnom veku vyvstávajú. No my sme o tom diskutovali, predseda parlamentu už povedal, že tu bola taká skupina, ktorá s tým zaoberala a neboli to čisto experti, nie je to expertná skupina. Táto skupina bola naozaj veľmi um, rozdielná. Boli tam novinári, spisovatelia, uh, ľudia uh, z oblasti komunikácie, aktivisti za občianské práva, ľudia zaoberajúci sa ochranou osobných údajov a potom intelektuáli, ktorých my nazývame sociológovia, čo je teda moje povolanie. No a uh, ty si kladli otázku, aké sú tie práva, ktoré sú základom našej slobody v tomto čase. My si uvedomujeme a uvedomovali sme si, že to robíme pre generáciu, konkrétne generáciu, pre ktorú digitál je súčasťou už také dosť automatickej infraštruktúry, samozrejme, e, už sa to tu nejako entuzicky nevíta, naopak, len sa to realisticky využíva a aj sa od toho očakávajú mm, mnohé, mnohé výhody, mnohé uľahčenia, pohodlnosť a tak ďalej. Čiže my si kladieme otázku, ako môžeme digital natives, ako im ukázať, aké nástroje na to použiť, že naša sloboda eh, je teraz ohrozená alebo spochybňovaná úplne novým spôsobom. 1. decembra sa toto, tento dokument zverejnil v Nemecku na internete a aj v novinách, no, tak sa spustila dosť eh, taká intenzívna diskusia na internete. A naozaj teraz dôležité, aby sme dokázali uh, rozumne zareagovať. Už len ten názov sa považuje za kontroverzný. Na čo potrebujeme digitálne základné práva? Dá sa pýtať, sú vôbec analogové popri tým, popri tý, popri tým um, digitálnym základným právam? Alebo nemalo by o to, že osobné slobody sú nedeliteľné a o aké nové problematiky vôbec ide, ktoré vyžadujú, aby sme hovorili o digitálnych základných právach. Sú to problematiky ako jadrová energia, ktoré sú také naozaj nové, že vystavajú naozaj úplne nové otázky, mm, že sú tu nové problémy, ktoré je potrebné riešiť napríklad e, normatív e, na e, priraditeľnosť v prípade nových prístrojov. Mám na mysli napríklad internet veci, ale mohlo by to spomenúť s demokraciou veci. No v tejto súvislosti podľa mňa vystáva otázka, a to zase raz bolo tam potom diskusie, otázka vzťahov, vzťahu medzi ochranou e, súkromia, ochranou údajov, informačného e, sebaurčenia, čiže či tá architektúra, ktorú sme naformulovali, v tej charte, či tomu zodpovedá. To je dôležitá otázka, ako tieto rôzne možnosti e, navzájom prepojíme, napríklad práva na dostupnosť, právo na zásah, právo na eh, mlčanlivosť alebo dôvernosť a tak ďalej. No a z tohto vyplýva dôležitý tretí bod a to, čo táto nová situácia, s ktorou sme konfrontovaní, eh, čo to znamená, že z toho vyplýva pre eh, novú, nové vnímanie práv, vlastnícke práva, vlastníctvo, ako je to s užívateľmi, s užívateľskými právami v tejto súvislosti? Čiže keď e, tieto práva chceme nejako regulovať, e, keď povieme, že tá pôvodná akumulácia digitálneho kapitalizmu, ak dovolíte takúto marxistickú retoriku, že sa to blíži ku koncu, teda že je tu nová potreba regulovať, tak potom samozrejme vystáva okamžite otázka, či nevytvoríme nejaké nové ministerstvo eh, pre eh, pravdu a svedomie, kde sa bude pravda eh, pečiatkovať, algoritmy certifikovať, či to ono nebude náhodou opačne oslabenie osobných slobôd. Takže to všetko otázky tejto súvislosti vyvstávajú, ktoré sme si my položili. A myslím, že toto všetko sú námietky, ktoré sú na mieste, pokiaľ ide o obsah, smerovanie tejto základnej charty. Ale je to proces, do ktorého sa vedome púšťame. Chceme, aby spoločnosť so svojimi vlastnými možnosťami, aby bola s nimi konfrontovaná a chceme, aby ten proces bol spustený taký, aby tá spoločnosť, v ktorej žijeme, sama hľadala eh, tú svoju vlastnú politickú vôľu, teda v tom procese digitálnej zmeny nášho sveta, či e, tam chce intervenovať nejakým spôsobom správami, e, či e, to chce celé nejako štruktúrovať, sama riadiť, alebo nechá ten proces prebiehať ako taký a byť iba takým pozorovateľom toho celého. Iniciieren wollten und wollen mit dieser Charta ist ein Prozess in Gang zu bringen, an dessen Ende das Bekenntnis zu einem politischen Willen unserer Gesellschaft steht, etwas damit zu tun,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 ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken und auch die, äh, die Mühe, eine Diskussion anzustoßen. Ich selbst stehe einer Karte für digitale Grundrechte ganz offen gestanden. Ja sama som, ja äh, nie som úplne naklonená takéto charte pre digitálne práve. Ja myslím, že máme chartu základných práv, kde mnohé z tých práv, ktoré, o ktorých ste hovorili, musíme zakotviť, pretože digitálna éra nás postaví pred mnohé otázky a otázky mnohých práv o ktorých sme nevedeli, že nám prídu. Samozrejme otázka e, dôstojnosti a rovnosti, zodpovednosti. To všetko patrí k nášmu katalógu základných práv a je dôležité, aby sme to zohľadnili. No a kľúčovú otázku máme big data a otázka je, ako sa s nimi vyrovnáme, pretože ak si neželáme, tak nemyslím, že aj zbytok sveta a my to robí podobne, nie práve naopak. Myslím, že zbytok sveta sa teší, že my sa tomu vyhýbame a získajú tým konkurenčné výhody. Myslím, že treba ofenzívne sa zaoberať tým, ako sa my budeme konfrontovať s našimi vlastnými hodnotami a nie tí, ktorí sú údajoví dátoví giganti, ktorí majú už obrovské množstvo a z Európy niekedy malé podniky, ktoré majú veľmi dobré myšlienky, len veľké problémy. Existovali konkurenti Facebooku, ktorí sa nemohli presadiť kvôli tomu, že právne sme ich veľmi obmedzili a na konci sa presadil Facebook a máme teraz problémy s našou legislatívou a presadzovaním a ešte jedna veta, ja som v magazíne Spiegel čítal druhý článok o tom, ako je jednoducho zmanipulo- zmanipulovať e, mienku v USA sa z neobľúbených osôb stali tie najobľúbenejšie a my sa s tým musíme konfrontovať a s tým, ako funguje takáto manipulácia a ako môžeme a proti nej postupovať. A pritom ma zaujíma veľmi váš názor. Um, Takže najskôr dostanú slovo všetci piati a potom môžete odpovedať pani Sipel, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja skutočne chcem nadviazať na predrečničku, že máme problémy s digitálnymi základnými právami, pretože máme základné práva a keď sa pozriem do vášho textu, tak eh, ja chcem povedať, že samozrejme, že sú chránené. Eh, dôstojnosť človeka eh, je chránená a bez ohľadu na to, či sa so s kolegom stretávam priamo v kancelárii alebo len v digitálnom svete. A to platí aj pre nedotknutelnosť bydliska. Nikto nemôže len tak preniknúť do môjho bydliska alebo môjho bytu. No a pre mňa to znamená, že je samozrejme aj zakázané, e, že e, pred môjim oknom budú nejaké mini dróny a tým preniknú vlastne do môjho bytu. A preto myslím a verím, že to, čo ste povedali vy, aj predseda Šulc na začiatku je správne, <clears throat> že treba preveriť, e, aké nové výzvy nás čakajú a či veci treba regulovať inak, aby sme zaistili naše základné hodnoty, no a aj tie dimenzie sú úplne iné ako v analogom svete. Ja uvediem to na príklade, či žiaka na školskom dvore alebo na svojej ulici, keď či už šikanuje niekto, nejaká malá skupina, to už je, to už je dosť zlé, ale digitalizácia tomu dáva úplne iné rozmery na Twitteri, Facebooku alebo niekde inde. keď sa do toho za, za, začnú miešať ľudí, ktorí, ktorí vôbec nepoznajú tohto žiaka, žiak ich nepozná, a naberie to veľké rozmery, naberie to vlastnú dynamiku a to, to potrebuje nielen legislatívu a treba šíriť osvetu, tom, že potrebujeme spoločenský dialog, musíme vedieť, akú máme vlastnú zodpovednosť, ktorú sa s tým vyrovnať. A dovolte mi ešte poslednú vec povedať, ktorú pokladám za dôležitú, a to je otáž, otázka ochrany súkromnej sféry. Skutočnosť, že kombinácia rôznych eh, údajov, ktoré kde zanechávam pri nákupe, zbieraní bodov, zasielaní e-mailov, pri používaní digitálnych médií, kde k tomu ľudia znamená niečo budú vedieť, môžu mi niečo ponúkať, alebo ja chcem, no, práve nechcem dostávať ponuky a mm, nevyžiadanie sa tiež môžem zapojiť do trestnoprávnych procesov, to všetko sa nás týka. Treba vedieť, ako to regulovať. Myslím, že vo vašom texte je to zohľadnené a treba zistiť, aby právo rozhodovať o vlastných údajoch je dôležité a práv, dáta by sa mali zhromažovať len v minimálnom a nevyhnutom množstve. Ja myslím, že potrebujeme, alebo teda nepotrebujeme novú chartu základných práv, ale potrebujeme skutočne veľmi širokú diskusiu o tom, nielen o tom, aké šance máme, ale aké e, hrozby a zneužitia sú možné. Ďakujem pekne, Jan Albrecht. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád poukázal na tri veci, ktoré ja vnímam, ale v tomto procese ako veľmi dôležité. Poprvé, ako z tých, ktorí o tom hovorili na skupine autorov, myslím, že to je návrh na diskusie, ktoré nás ešte musia čakať. Musíme sa hlbšie zaobrať otázkami, ako No, môžeme presadzovať existujúce základné práva v digitálnom prostredí, ale tiež o tom, ako ich môžeme zlepšiť takým spôsobom, aby mali nejaké dodatočné základné práva, dodatočné vysvetlenie existujúcich eh, základných práv, tak aby to bol lepšie aplikovateľný rámec pre digitálnu éru. Rovnako preto myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby táto diskusia prebiehala aj v, európskych v Európskom parlamente a v národných parlamentoch. Tu nemecká iniciatíva na nadácie Zeit a je dôležité, aby sa tieto diskusia viedla aj v iných verejných debatách v Európe, že sa to nestane z jedného dňa na druhý zmeníme alebo prispôsobíme naše základné práva alebo základné zákony na digitál, digitálnej realite, ale No a myslím, že tí, ktorí sa zaoberajú týmito zmenami, budú musieť zohľadniť myšlienku pravy základných práv v digitálnom období, to znamená doplnenie a zlepšenie živelného prostredia a ja si myslím, že táto iniciatíva je veľmi dobrá a myslím, že keďže máme len návrh predložený, tak môžeme hovoriť o tom, aký bolo reálne riešenie pre tie také nejasné výzvy, ktoré stajú pred nami. Preto je čas na to, aby sme pristúpili ku konkrétnejším konkrétnejším opatreniam, e, nielen hovorili o tých hlavných heslách. Ďakujem pekne. Barbara Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda Šulc, ďakujem predseda Bode. Karte, karta si proposta. E- profesor Bode, ja sa veľmi teším, že sa navrhuje takáto charta a myslím, že je nevyhnutná, pretože internet, e, internetový svet. To mám vnímať ako spoločné, spoločný mm, prospech a mať e, niektoré práva ako právo na anonymitu, na vymazanie údajov, prekonanie digitálnych rozdielov. A keď si prečítam pri čítaní vašej karty, ja som sa snažil porovnať s podobnou e, kartou, profesor Bodej ste ju poznáte, a je to vyhlásenie práv na internete talianského parlamentu z júla roku 2015. A keď si porovnáme tieto charty, tak musím povedať, že vaše je skutočne veľmi zaujímavá. A rada by som poukázala na pár bodov, ktoré by ste mohli prevziať aj do vašej charty. Napríklad v preambule sa hovorí o výzvach a hrozbách. Ste o tom tiež hovorili, pán profesor Bode. Ja by som hovorila aj o veľkých možnostiach, ktoré to ponúka a možno by sa nemalo zdôrazňovať len ohrozenie, ale treba to prepojiť s tým, čo, sa tre- čo treba robiť, keď sa poruší dôstojnosť článkom 3 a 15. Je tam o digitálne rozdiely a nerovnosti, aby som zdôraznila aspekt, ktorý sa týka sociálnych práv a problému prispôsobiť sa digitálnemu svetu v niektorých regiónoch, ktoré nie sú ešte tak rozvinuté, hlavne vidiecké oblasti, staršie osoby, osoby ktoré zo sociálneho pohľadu majú problémy nájsť eh, jednoduchý prístup do digitálneho sveta. Článku 4 ide o bezpečnosť a je vhodné povedať, eh, že úrady a orgány a garanti poriadku môžu mať prístup k súkromným údajom, a že výnimky môžu byť len na základe rôznych princípov. Ja by som povedala, že výnimka môže byť len na základe lenia orgánu a to mám sa kanadskej karty profesora Rotondu, článku 6 a 7. Tam ide o profiling a algoritmus. No právom sa tu hovorí, že profiling je dovolený len vtedy, keď je to právne povolené, aby som ešte k tomu dodala snáď, že profiling, že byť zamietnutý sú, ktoré sú postihnutí, ktorí sa môžu proti tomu brániť, eh, či právo na identitu, no a článok 5, ochrana údajov a suverenita. Tam sa poukazuje na to, že je nevyhnutné, aby je potrebný súhlas pri spracovaní údajov a to, čo je uvedené v talianskej charte, čo je pre mňa dôležité, je, že tento súhlas môže byť aj zrušený. To znamená, že ten môj súhlas nie je nevy, e, trvalý, ale že sa dá zrušiť a odvolať. A ja citujem e, zaujímavú časť talianskej charty. Sa hovorí o tom, že súhlas nevytvára právny základ na spracovávanie a posledný bod – keď je tu nerovnomerné eh, rozdelenie moci medzi tými, ktorí sa to týka. Áno, ja by som mohla k tomu dodať ešte veľa veci, ale musím skončiť. Áno, Barbara, myslím, že si to prečítali a mali si viesť dialog s profesorom Bodem. Môžete sa možno neskôr o tom porozprávať. Ďakujem pekne. No a na záver Jozef Weidenholzer, nech sa páči. Jozef. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam túto iniciatívu, pretože si myslím, že diskusia si reagovať aj na diskusiu mimo parlamentu, to je základ demokracie. A diskusie treba spoločne Mm, viesť a ja by som chcel požiadať viac času na dialog. aby sme mohli detaľnejšie o tom hovoriť. Ja to vítam aj preto, lebo v našich e, záveroch žiadali činné predseda Moraes to prezentoval ako zásadnú pozíciu. Bolo by to dobrou iniciatívou e, v záujme všetkých občanov a v chrate základných práv je niektoré prístup, sú prístupy, ktoré sú už trochu zastaralé, ktoré, pretože sme o tom diskutovali vtedy, keď nám nebolo ešte úplne jasné, ako to bude pokračovať ďalej, 7, 8, 11. Budeme sa tomu venovať. A ja nevidím to ako nedostatok. Európa môže byť vzorom nie je to konkurenčnou výhodou, hovorím o štruktúrach, no a naši americkí spojenci neustále hovoria, že veľmi pozitívne sa im e, páčila práca na maličku digitálnej ochrany no a digitalizáciou musíme spoluformovať, už sme prostred nej to nie je žiadna novinka. Algoritmy ohrozujú slobodu. A si myslím, možnosť voľby, tak nefunguje trhové hospodárstvo, pretože trh si vyžaduje dohľad na tá eh, tovarmi, alebo keď sa pozrieme na politické eh, udalosti, nejaké bubline, nevnímam nič, čo sú iné reality a tým sa tiež trochu ruší, obmedzuje sloboda prejavu. Takže to všetko treba mentálne prediskutovať ja som rád, že Barbara Spinelli ešte upozornila na ten talianský aspekt, pretože Dnesko najväčšia krajina EÚ musíme viesť diskusiu a musíme iné kultúry a, a musíme o detailoch digitalizácie v parlamente aj v iných súvislostiach. Ďakujem, že ste sa vyjadrili. Tento výbor sa intenzívne zaoberá touto témou. Martin, ktorý je tu za koordinátorov, vie, ako veľmi sme sa venovali týmto témam. Mohli by ste teraz venovať 5 minút. Nemáme bohužiaľ viac času a potom bude záver. Záver predniesie pán Šulc. Ďakujem. Rád by som ešte raz dôraznil 3-4 body. Pani Holmajer, nie, to nemá byť dokument strachu. Nie, dokument slobody to má byť, ktorý uznáva. Je to keb, ako keby aj o, e, také seba uznanie. Máme big data, máme aj iné možnosti, kombináciu individuálnych údajov a technických údajov napríklad. Tak to skrátka je. A preto vyvstávajú nové otázky. Nielen regulačné, ale samotného pochopenia toho, čo sa s nami deje. A potom tá správna regulácia, tie správne regulačné nápady. Takže to je dôležitá téma pre e, túto novú právnu matériu, teda pochopenie a regulácia musia byť vnímané ako navzájom súvisiace. Druhý bod, áno, rozhodujúci. Nejde o čisto nemecký dokument. Nie je totiž to ani čisto európska problematika. A je naozaj dôležité, aby tie rôzne iniciatívy, ktoré v krajinách už prebiehajú, aby e, tieto sa dostali do kontextu e, s výhľadom k nejakej európskej iniciatíve. Myslíme si, že keď zoberieme len samotný smart home, že tá otázka súkromia Ehm, má úplne nové dimenzie. Čo znamená súkromie v prípade smart a sú potrebné úplne nové prístupy k právu, k regulácii. Veľká dávka fantázia. Toto zachádza hlboko do pojmu verejnosti, je tu mladá generácia, ktorá má už teraz pocit, že verejnosť je v zásade spoločným súkromím. Tak toto vnímajú. A to je úplne nová predstava, teda verejné to nie je len to, čo sa dočítame napríklad o sebe v novinách, ale ako vytvárať verejnosť e, spoločným súkromným. Aj toto je taká výzva a potom vytváranie tých bublín, na ktoré ste mi poukázali. Čiže e, tieto štruktúry, ktoré internetom a digitálom sa systematicky vytvárajú. Toto je problematika, ktorá je naozaj veľmi základnou otázkou aj novej štruktúry tried v našej spoločnosti. A ešte posledný bod, ktorý považujem za veľmi dôležitý a je potrebné ho riešiť, to je otázka, pani Zipel, vy ste tu povedali, otázka toho, či údaje nie sú common good, čo je teda e, vec spoločná, spoločná doména, ktoré údaje tam spadajú, to je naozaj obrovská diskusia, ktorú máme ešte len pred sebou. Ďakujem. Martin, keby, ste, keby si to mohol zhrnúť, prosím ťa. Áno, ďakujem pekne. Ja som pred 22,5 rokmi začal pracovať tu v tomto výbore v Európskom parlamente. No a keď sa pozriem na vývoj základných práv v tomto celom období 22,5 roka, teda rokovania, zmeny v národných ústavách a tak ďalej. Pani Zipel, iné kolegyne, kolegovia, som na vašej strane, ale pred mocím rokom by som si nebol mohol predstaviť, že tie individuálne základné práva, vy ste hovorili uh, o, o tom e, šikanovanom chlapcovi na školskom dvore, e, že to dôjde až tak ďaleko. Nikdy som to ne, nedokázala ani len predstaviť, že musíme na to pozrieť riezvo. A tá technológia sa vyvíja obrovským tempom, rýchlejšie, než sme schopní my ako legislatívci reagovať a vytvárať tie ochranné štruktúry pre našich občanov. Čiže prečo? Prečo sme to spustili my ako prvý Európsky parlament? My poznáme taliansku iniciatívu, ktorú spomenula pani Spinelli. Ďakujeme jej za to. To je naozaj vynikajúca práca. To som chcel zdôrazniť. Ale prečo to riešime my tu? Je to preto, lebo Európsky parlament je tou snemou, ktorá môže e, medzinárodnoprávne záväzné otázky ratifikovať, zmluvy ratifikovať, hlavne v oblasti obchodu. No a, a potom e, to zvecnenie ľudí, objektivizácia ľudí, teda kombinácia big data a big commerce napríklad, že toto môže viesť k tomu, že jednotlivé základné práva ľudí Skrátka už nerátame, nezapočítavame, pretože um, ľudia, rovnako ako ich údaje, sa sami stávajú objektom obchodných záujmov. Teda už nie sú predmetom ochrany individuálnych práv, ktorú má štát ľuďom garantovať. Naopak, už to štát nie je schopný zaručiť práve preto, lebo tá nadnárodná úroveň, tá globálna, eh, ten globálny vývoj eh, tak objektivizuje eh, ľudí, robí z nich objekty, že tie štáty a tá ochrana naozaj zaostávajú, veľmi zaostávajú. A to je jedno veľké riziko. No a napríklad snemovňa, ktorá sa e, zaoberá otázkou prevodov údajov v bankovej oblasti SWIFT. To sme dokázali zastaviť, pretože sme poukázali nedostatok jednotlivých e, garancií. Preto sme dokázali zablokovať dohodu z USA. A preto sme si mi povedali, kde inde, keď nie v Európskom parlamente, kde inde má prebiehať tá diskusia kde sa dá upustiť od toho národného rámca, ktorý nepostačuje. Áno, nie je to čisto nemecká diskusia, ale je to nemecká diskusia na spustenie eh, debaty, ktorá bude potom na globálnej úrovni. A preto sme si povedali áno v Európskom parlamente. A ja hm, ďakujem aj za tie skeptické slova, či to vôbec potrebujeme. Ja som v úvode, pani Holmajer predsa tiež niečo podobné vyslovil, že sme sem neprišli s tým tu máte chartu a odsúhlaste ju. Nie, toto sú naozaj súkromné osoby, e, ktoré sa zhromaždili s nápadom takúto chartu naformulovať. Môžem vám povedať, že toto je proces, ktorý trval takmer rok. Naozaj sa bojovalo, e, prebiehali ťahanice o každé jedno slovo. Jan Filip, Heinz, iní kolegovia, Saša Lobo a tak ďalej ktorí tam boli účastnení, o každé jedno slovičko prebiehali boje a nakoniec e, tiež sme si povedali, toto je len začiatok, je to len návrh počiatočný, nie je to určite e, koniec e, tohto celého procesu. Čiže áno, takéto reakcie, e, často aj opačné, e, výzvy provokatívne, e, tie sú na mieste. Či toto stačí? Nestačí. Ja osobne si myslím, že to nestačí. Ale ten protiargument, že to stačí, to presne môže viesť k spusteniu toho procesu, ktorý potrebujeme. A to je kontroverzia, kontroverzná debata, naozaj inkluzívna. To chcem naozaj povedať, my chceme, a za to ďakujem a nadací CAIT, nechceme, aby sa to účastnili iba politici, chceme naozaj čo najširšiu verejnosť, aby sa tejto diskusie zúčastnila. Pretože v konečnom dôsledku, áno, diskusia bude musieť prebehnúť v parlamente, ale nie iba tam. Nesmie prebehnúť iba v parlamente, ale musí prebehnúť v spoločnosti ako celku. A ešte posledná vec, kolegyne, kolegovia, kolega Weidenholzer naozaj právom poukázal na to, že na to potrebujeme viac času, Áno, my vám dnes dávame iba prvý návrh, je to také formálne odovzdanie a prosím vás, venujte sa tomu dostatočne dlho. Dajte si na to čas. Kolegyne, kolegovia, je tu dosť veľa takých, ktorí počas môjho predsedania mm, Skrátka, stále na mňa tlačili s tým, že nie som dostatočne senzibilný, pokiaľ ide o ochranu údajov. No, minimálne jedna z týchto kolegyň sa aj prihlásila dnes o slovo. No. A to ma trochu prekvapilo, lebo ja tu istotne neplatím za pápeža ochrany údajov, presne naopak. Niektorí z tu prítomných ma skôr vnímajú ako e, niekoho, e, kto je e, veľmi štedrý, takým etatistickým nastavením, laxný. No a týmto sa chcem poďakovať lebo ty za posledné roky, hlavne pokiaľ ratifikáciu dohôd, Ty mi naozaj otvorili oči a preto chcem naozaj tu povedať, ako veľmi meškáme, pokiaľ ide o skutočnú ochranu individuálnych práv v digitálnej ére, analogový svet, keď do ňoho čas viac prenikajú digitálne objavy. Tak už sa nedá niekedy ani rozlíšiť, čo ešte je analogové, čo je digitálne. Je potrebná nová definícia toho, čo je potrebné na ochranu individuálnych základných práv. Čiže preto ďakujem všetkým, ktorí boli voči mojej osobe kritickí. A práve preto som sa pustil do spolupráce e, s nadáciou CITE a preto som sa účastnila celej tejto diskusie. A ešte naozaj posledná vec, pán predseda. Zareagujem na pána Weidenholzera. Aj to je taký apel. V Nemecku je táto iniciatíva predmetom veľmi živej diskusie, ale bola by som rada, keby sa to posunulo na európsku úroveň, keby ste to vy ako výbor Európskeho parlamentu začali tiež preberať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Martin. Ďakujeme, pán profesor Bude. A záverečné poznámky e, smerujú k rozšíreniu tejto agendy. Koordinátori práve preto vás pozvali. Táto iniciatíva sa má rozšíriť a doplniť prácu tohto výboru. Je to perfektná symetria, Martin, že ste tu spolu s koordinátorom tohto výboru. Neviem tie obvinenia, že sa nezaoberáte e, údajmi, dátami ako témou, neviem odkiaľ pochádzajú, lebo vidíme, že sa zaujímate. Ďakujeme, že ste boli prítomní. Veľmi pekne ďakujem. Colleagues, we can move, um... Kolegovia, prejdeme na ďalší bod programu. Je to bod 5. Ako kolegovia vedia, aspoň raz do roka máme správu z Európskej komisie, akým uvediem tých, ktorí budú hovoriť, rozlúčim sa so odchádzajúcimi. Kolegovia, ak ste všetci pripravení, chcem povedať, že raz do roka mávame správu Európskej komisie na pretrase. Je to readmisná dohoda. Máme tu vlastne dve správy. Jedna sa týka vykonávania readmisných dohôd EÚ s osobitným odkazom na prebiehajúcu prácu spoločných readmisných výborov a druhá téma sa týka Afganistanu a EÚ. Pán Rute, generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva HOME, bude informovať parlament, tak ako vždy, pravidelne býva informovaný parlament o všetkých readmisných dohodách a teraz uplynulo 6 mesiacov a bude sa hovoriť o implementácii, o uplatnení v praxi s odkazom na spoločné readmisné výbory, ktoré uľahčujú aplikáciu týchto dohod v praxi. 14. novembra koordinátori výboru LIBE sa rozhodli e, dať na program výboru LIBE e, tému Spoločná cesta vpred medzi Afganistanom a EÚ a túto rozpravu takisto budeme viesť dnes. Toto bol úvod, expoze a bude potom po úvode od pána Ruteho pokračovať rozprava. Pán Rute, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni, prajem. Po naozaj eh, horúcej rozprave, ktorú sme si tu vypočuli k digitálnej agende, Skôr prejdeme k nálade podávania správ. A ako ste celkom správne povedali, Claude, my, komisia, máme povinnosť podať vám každých 6 mesiacov správu o readmisných dohodách. A naposledy som tu bol vo februári, v polovičke februára. A opäť prišiel čas, sa vyjadriť k týmto dohodám. Predovšetkým dovolte mi povedať niekoľko slov vo všeobecnosti. Návrat nelegálne prítomných utečencov na území EÚ je súčasťou manažmentu e, migrácie ako takej. Neregulárne prítomní utečenci nie, nie je také pravdepodobné, že by riskovali svoje životy na nebezpečnej ceste a minuli svoje úspory na takúto cestu, ak by boli systematicky vrácaní do svojej krajiny pôvodu. E, viete, aké sú dnes čísla? Máme 40 všetkých e, navrátilcov aj efektívne vykonaných, aj tie návraty sú aj vykonané. A čo sa týka E, niektorých utečencov, tým sa podarí zostať v EU aj napriek tomu, že bolo nariadené, aby odišli niekedy vo veľmi prekérnych podmienkach. E, toto súvisia s rozprávou o pašovaní ľudských bytostí, o modernom otroctve. Sú tu všetky tieto súvislosti. Politika navracania utečencov nelegálne prítomných na územia EÚ má e, mnohé prekážky. Predovšetkým Možno vzniknú situácie, a vznikajú, že legislatíva, ktorá bola vytvorená tak, aby chránila ľudí, ktorí si zaslúžia medzinárodnú ochranu, sa zneužíva. Máme isté právne opatrenia a administratívne praktiky v členských štátoch EÚ, ktoré ovplyvňujú spôsob navracania utečencov späť do domovských krajín, procesy, ktoré e, môžu byť frustrujúce Takisto tu hrá úlohu nedostatok koordinácie medzi úradmi členských štátov EÚ zodpovedných za migráciu. Nemáme dostatočné kapacity na azylové služby. Nemáme dostatočne e, ochránené zadržiavacie strediska, nemáme ani kapacity, aby títo ľudia boli istým spôsobom izolovaní po určitý čas v Európskej únii, kým sa rozhodne, čo s nimi ďalej. Ďalšou hlavnou prekážkou je prax, návratov do pôvodných krajín nezdokumentovaných migrantov. Veľmi často je situácia, že nie, že by náhodne stratili, ale náročky zničia svoje pasy, svoje identifikačné karty. Máme i neregulárnych migrantov, ktorí odmietajú spolupracovať s orgánmi a inštitúciami. A potom máme takých, ktorí, u ktorých sa ne, nezistila krajina pôvodu pretože nemajú cestovné dokumenty ani identifikačné dokumenty. Toto si vyžaduje hladkú spoluprácu s konzulátmi a s národnými orgánmi dotknutých krajín. Dovolte mi poskytnúť niekoľko príkladov toho, kedy sa stretávame s problémami pri spolupráci. Medzinárodné právo, zvykové právo je povinnosťou každej krajiny, povinnosťou každej krajiny je navrátiť ľudí, ktorí nepatria na územie danej krajiny do krajiny ich pôvodu. To je pravda, ale niekedy vznikajú situácie, kedy sa niekomu uprie vydanie cestovných dokumentov alebo kedy e, časový harmonogram pri vydávaní e, dokumentov je veľmi nerozumný a neskoro sa vydajú tieto dokumenty, takže potom opäť vznikne priepas medzi tým, čo EÚ môže si overiť a čo e, nedokáže overiť. Máme tu lety, ktoré sú určené len na navracanie utečencov a tieto lety sa vykonávajú eh, pravidelne, ale niektorí zase vyžadujú, že sa vr- budú vracať do krajiny pôvodu iba národnými linkami tej, tej krajiny. Tým sa im takisto darí oddelovať alebo predlžovať svoj pobyt v Európskej únii a oddelovať návrat. Pokúšame sa vytvoriť eh, platformu na rokovania s eh, príslušnými krajinami a vytvoriť rovnováhu aj z jednej strany, aj z druhej strany, čo sa týka negatívnych dôsledkov, aj pozitívnych dôsledkov týchto agent. E, spolupracujeme s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, aby sme vytvorili rámec koordinácie. V roku 2016 sme mali koordinovanejší a systematickejší, štrukturovanejší prístup a mohli sme využiť kolektívny vplyv Európskej únie lepšie, jej synergie a pakový efekt pri interných aj externých politikách Európskej únie. Dovolte mi veľmi jasne vyjadriť, keď sa počujem, ako hovorím, tak sa mi zdá, že ten chlap nemá srdce. We are talking here about ani nechcem povedať, čo si o sebe myslím. Sú to ľudia, ktorí boli odmietnutí, e, medzinárodná ochrana im bola upretá, splnili niekedy všetky právne náležitosti a napriek tomu ich situácia dospela k tomu, že sa musia nútene vrátiť z EÚ. Niekedy je to tak, udeje sa to, pretože vznikajú omily, zámeny medzi utečencami na jednej strane a neregulárne prítomnými migrantmi v EÚ na strane druhej. Prístup, ktorý sme e, si vzali za svoj tento rok, priniesol pozitívne konkrétne výsledky. Spolu s partnerskými krajinami sa nám podarilo e, vysporiadať sa lepšie s pašovaním ľudských bytostí a migrantov. Ale úprimne vám poviem, že čo sa týka skutočných čísel, stále sa nám darí iba dodržiavať tých 40 čo je podobné číslo ako za ostatné roky, čiže číselne sa neprejavil efekt týchto politík, ne, ne, nebol merateľný. A práve preto je readmisia kľúčovým bodom vo všetkých vzťahoch s partnermi Európskej únie a rád by som zdôraznil, že tu nejde iba o podpis readmisnej dohody. Tým sa to nekončí. Potrebujeme konkrétnu a zlepšenú spoluprácu. Tá je v mnohých prípadoch tou najdôležitejšou. Pán predseda, dovolím si týmto spôsobom nastoliť scénu, na akej sa dejú readmisné e, aktivity, ale to by som tu mohol byť aj do polnoci, pretože momentálne máme 17 readmisných dohôd, ktoré sa takto aplikujú. Takže začnem to blokovo hodnotiť a začnem Tureckom. Spolupráca s Tureckom pri návratoch a readmisii sa naozaj zlepšila, keď sa prijal dokument medzi EÚ a Tureckom z 18. marca. E, tento dokument, táto výpoveď e, mala narušiť e, komerčné modely, ktoré používajú pašeráci a znížiť počet nelegálnych prechodov do Grécka z Turecka, mal zabrániť humanitárnym tragédiám, umrtiam a tomu, že ľudia jednoducho zmizli. Niekoľko čísel. Od e, dohody medzi EÚ a Tureckom poľutovania hodne sme zaznamenali 63 úmrtí alebo e, chyba, e, nezvestných osôb. V tom istom období v roku 2015 toto číslo bolo 490 ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplavať z tureckej pevniny na niektorý grécky ostrov, preplaviť sa. V stredu vydáme štvrtú správu, ktorá podrobne odprezentuje napredovanie v dohode medzi EÚ a Tureckom a preskúma všetky záväzky, ktoré sú presne v tomto dokumente vymenované. Čo sa týka readmisie e, neregulárne prítomných utečencov z ostrovov, e, Turecko preukázalo úplnú spoluprácu. Napriek ťažkostiam v lete po pokuse o štátny prevrat v Turecku. V súčasnosti je 1187 migrantov, ktoré, ktorí sa od marca doteraz vrátili do Turecka v rámci tohto protokolu a v schéme, ktoré, alebo pláne 1 ku 1 sa vrátilo 26 sírčanov, boli presídlených z Turecka do členských štátov EÚ a očakáme, očakávame, že ešte 230 sírčanov sa takto presídli z Turecka do EÚ do konca roka v rámci plánu 1 k 1. Je pravdou, že počet navrátilcov z ostrovov zostáva nízky. pretože veľmi pomaly sa spracovávajú žiadosti o azyl. Grécky azylový systém zdvojnásobil počet odborníkov, ktorí pracujú na ostrovoch a očakáva sa, že sa urobí ešte ďalší nábor do konca roka a ešte sa toto číslo zvýši. Dohoda o readmisii medzi EÚ a Tureckom by som chcel zasadiť do kontextu diskusí o liberalizácii víz bol dosiahnutý pokrok pri presadzovaní readmisnej dohody v praxi. V roku 2016 sme mali dva readmisné výbory, mali zasadnutia, odborné zasadnutia. Boli tam zastupcovia Európskej komisie a zastupcovia členských štátov, ako i tureckých orgánov. Tam sme si prediskutovali podrobnosti, prekážky, efektívnej implementácie tejto dohody. Readmisia tureckých štátnych príslušníkov je takisto e, na papieri od roku 2014, hoci takéto readmisie sú relatívne e, zriedkavé. Spolu 376 a polovica z týchto žiadostí polovicu Turecko prijalo. Menej ako tretinu tureckých štátnych príslušníkov sme vrátili, približne 100. A tieto čísla sú z roku 2016. Situácia je v, tejto, v tomto roku podobná, ale ešte nie sú presné čísla k dispozícii. Niekedy máme ťažkosti pri spolupráci s konzulátmi, ale celkovo sa spolupráca zlepšila ako taká. Turecko v súčasnosti neuplatňuje opatrenia, ktoré sa týkajú príslušníkov tretích krajín, hoci slúbilo, že v nasledujúcich diskusiách sa bude venovať aj týmto v súvislosti s liberalizáciou víz, ale skutočné právne, právna finalizácia, takto to teda Turecko interpretuje, finalizácia e, pokrytia aj týchto dodatočných alebo pokročilých opatrení, čo sa týka iných e, štátnych príslušníkov okrem tureckých. Toto v súčasnosti veľmi úzko súvisí s témou liberalizácie víz s týmto procesom. Konštruktívny dialog však stále prebieha s Tureckom. Ubezpečujem vás, že pán komisár Avramopoulos, pán podpredseda komisie Timmermans sa venuje liberalizácii víz. Z perspektívy Európskej komisie sa to navrhne až vtedy, ak Turecko splní všetky dohodnuté etalóny, štandardy. Toľko k Turecku, to je veľmi dôležité. Nasleduje Bulharsko. Turecko medzi bilaterálnymi dohodami má aj e, dohodu s Bulharskom. A Turecko sa zaviazalo nájsť praktické riešenia vo, v súvislosti s Bulharskom. Môžem v súčasnosti povedať, že táto dohoda sa ešte stále nedala uspokojivé výsledky. Toľko k Turecku, teraz Pakistan. Pakistan je kľúčovou krajinou. Z hľadiska perspektívy EÚ pre readmisiu vám poskytnem rad čísel. V roku 2015 sme pozorovali dramatický vzostup počtu Pakistancov prichádzajúcich do Európskej únie O 1000% zvýšenie. 43 tisíc Pakistancov prišlo. Od januára do augusta e, sme mali ďalších 8 tisíc Pakistancov, ktorí boli neregulárnymi migrantmi a prešli hranice do EÚ. Readmisná dohoda, ktorú máme s Pakistanom od roku 2010, dúfala, že v roku 2014 sa zvýši počet návratov Pakistancov do Pakistanu o 52 ale do konca roku 2015 sa toto percento dostalo len na číslo 36 pokleslo a to v kontexte negatívnych verejných vyhlásení pakistanských e, úradov, konkrétne ministerstva vnútra Pakistanu. Komisár Avranopoulos v novembri pri 2015 bol v Pakistane a vo februári a v júli sme podpísali ďalšie readmisné dohody s touto krajinou a možno by sa dalo povedať, že politické prekažky boli odstránené z cesty dohodám, ale celkový obraz nie je ideálny. Práve naopak, ďaleko od ideálu. Niektoré štáty EÚ eh, e hovoria, že spolupráca je dobrá, niektoré hovoria, že sa to zlepšilo, ale iné krajiny hovoria, že pretrvávajú ťažkosti v kontakte s, Afgan- s Pakistanom. Za ostatných niekoľko mesiacov sme mali dobré skúsenosti s operáciami spoločného návratu koordinovaného Frontexom za účasti viacerých krajín EÚ. A na druhej strane máme mnohé také situácie, kedy členské štáty požiadali o readmisiu a nedostali odpoveď z úradov z Pakistanu. Takže napriek tomu, že sa pohybujeme smerom k väčšej predpovedateľnosti, predvydateľnosti vzťahov s Pakistanom, e, predkladáme túto tému na stretnutie najbližšieho radmestného výboru. To bude v januári v Bruseli. A tretia veľká skupina E, Ruske, východné partnerstvo, Rusko-Západný Balkán. Implementácia readmisných dohôd s týmito krajinami je uspokojivá, dokonca veľmi uspokojivá a máme veľmi stabilné percento, 81% Ukrajina, 76% Moldavsko, 67% Rusko, Mali sme 16 readmisných výborov stretnutí. V júli tohto roka sa ich veľa odohralo a konštatovala sa dobrá aplikácia miestnej dohody. Takisto máme začiatok diskusí o využití elektronických kanálov pri podávaní žiadosti o readmisiu ruským úradom a Takisto máme rozpracovaný pilotný projekt, kedy budeme využívať videokonferencie za prítomnosti troch členských štátov EÚ. Spolupráca vo všeobecnosti je dobrá, ale sú tu mnohé politické prvky, ktoré z času na čas zasahujú. A nechcem spomínať pasy, ktoré sa vydávajú na Kryme napríklad – tým chcem len počiarknúť, že tieto vzťahy nie sú jednoduché. To isté Gruzinsko. Máme efektívnu spoluprácu a stanovili sme si ustanovili sme elektronickú platformu na výmenu informácií. Táto platforma tu implementuje IOM a stala sa istým modelom manažovania prípadov readmisie. Arménsko, Azerbajdžan. Mohlo by to byť lepšie, ale napriek tomu, že sa to ešte nedostalo na ideálny stav, zlepšuje sa to. Arménsko najmä sa zlepšuje. Aj Azerbajdžan a implementácia readmisných dohôd s krajinami západného Balkánu je veľmi uspokojivá. Máme tu mieru návratnosti, ktorá presadzuje, pre, presahuje 43%. Napríklad Albánsko 87%, pričom priemer Únie je 43%. A v neposlednom rade spomeniem Kapverdy, kde je spolupráca uspokojivá, aj keď miera návratnosti, to je jediná africká krajina, s ktorou máme readmisnú dohodu, ehm, preto som ju spomínal. Vážený pán predseda, vidím, že už ma chcete prerušiť a ja teda nemám čas povedať niečo o súčasných rokovaniach. Nemám veľa času povedať o tom, čo sa deje v súčasnosti. So štyrmi krajinami sme otvorili tieto rokovania. Maroko, Bielorusko, Tunisko a Nigéria. Prebiehajú niektoré už istý dosť, dosť dlhý čas a 3 ešte neboli e, formálne otvorené s Jordánskom, Alžírskom a Čínou. Ale chystáme ich. Toľko prehľad toho, ako vyzerajú readmisné dohody a samozrejme som ochotný odpovedať na otázku predtým, než začneme hovoriť o Afganistane. Ďakujeme, pán Rutes. Naši poslanci a poslanky nemajú veľké skúsenosti, bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Očakávame e, otázky. Kolegovia, prosím, máme 16.45. Raz do roka máme naozaj šancu dostať konkrétne odpovede na závažné otázky readmisie. Ak by som vás teda mohol poprosiť, iba niekoľko minút na každú otázku a prosím, hovorte vecne, hovorte k veci, aby sa dostalo aj na odpovede komisie a 16.45, o 16.45 príde minister, iba dovtedy máme čas. Pani Sipel, nech sa páči, nie viac ako dve minúty, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže sa rovno pustím do tých otázok. Prvá, Keby ste nám mohli povedať, prečo parlament nie je zapojený do vytvárania týchto readmisných dohôd. Po druhé, prečo readmisné dohody sa nevolajú readmisné dohody. Konkrétne mi ide o deal s Tureckom a ten spoločný postup vpred, pekný názov, ale prečo to nazvať readmisnou dohodou, keď to taká dohoda je. Po tretie, keď už ste hovorili o readmisii, môžete prosím povedať vo všeobecnosti, či ide o občanov príslušnej krajiny, alebo či to môžu byť aj občania tretich krajín. A ak sa to týka aj občanov tretich krajín, prečo ide o chudobné krajiny, prečo by mali takéto brať späť občanov tretich krajín a prečo sa o nich nepostaráme my, prečo toho nie sme my schopní. Potom ste hovorili o spoločnom prístupe k readmisii a vravili ste, že sú tu s tým nejaké problémy. Dobre, spoločný prístup k readmisii. Nie je to náhodou tak, že musíme najskôr takýto spoločný prístup vypracovať k tomu, ako rozhodnúť o tom, či niekto dostane štatút azilanta alebo nie, lebo tie čísla sa v členských krajinách dosť výrazne odlišujú. A posledná otázka. Ak aj niekto nie je nie mu udelený azyl. Možno sú tu určité humanitárne dôvody, prečo by mal zostať, mal mať možnosť zostať v Európskej únii. Čiže máme k tomuto rovnaký prístup v všetkých členských krajinách, alebo sú tu rozdiely a čo to potom konkrétne znamená v súvislosti s readmisiou. A ešte posledná otázka. Čína. Koľko utečencov máme z Číny, prosím? Dobre, pani Holmajer ako ďalšia. Ďakujem pekne. Chcem sa hlavne poďakovať za vaše úvodné slova, naozaj veľmi obsiahle, výrečné. My sme opakovane konfrontovaní s otázkou, ako to vyzerá, keď sa ľudia vracajú do Pakistanu, veď to je krajina v skoro vojnovom stave, sú tu problémy, e, to isté platí pre Afganistan. Čiže môžete nám prosím opísať, ako to v takýchto situáciách vyzerá, aké opatrenia sa v takýchto prípadoch príjmajú, aby naozaj e, tá readmisia mohla prebehnúť humánne. Druhá otázka, do akej miery tie krajiny, s ktorými sa deje readmisia, do akej miery sú ochotné spolupracovať s komisiou alebo s EÚ vo všeobecnosti, teda postupovať e, zosúladenie a tretia otázka, nebolo by dobré alebo dokonca nevyhnutné, keby niektoré programy integračnej práce, podpory integrácie, keby tieto rozvojové pomoci boli užšie spojené s readmisiou, tak aby napríklad obce, odkiaľ ľudia prichádzajú, žiadajú a nedostanú ho, aby sme takéto obce mohli napríklad podporiť, dať im nejakú pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Z logistických dôvodov, keď príde minister o tri štvrte, tak to budeme musieť uzavrieť a potom bude hlasovanie. Takže naozaj všetky otázky k my si zoberieme. Ak nebude priestor na plné odpovede, tak odpovede prídu buď to písomne, alebo si pána Ruteho znova pozveme. Dobre? Ja viem, že vám to nevyhovuje, ale nič s tým neurobím. Tak to máme načasované. Dobre. Takže naozaj minútu na osobu, dobre? Mrzí ma to. Pani Kijom, nech sa páči. Ja mám jednu konkrétnu otázku, týka sa to Afganistanu. Mám to vyjadriť teraz, alebo... Dobre, Poviem to teraz, áno, je to taká úprava, ktorá má umožniť readmisiu Afgáncov. Máme asi 80 tisíc takých nelegálnych e, pristahovalcov v EÚ. 4. oktobra minulý rok v predvečer konferencie donorov pre Afganistan bola takáto dohoda e, prijatá. Mm, naozaj to asi nie je náhoda termínovo, že? No a čo ma zaujíma, alebo čo je neuspokojivé, je to, že táto dohoda, pokiaľ ide o jej formu, tak parlament vôbec nebol implikovaný. Vy ste hovorili e, teda o týchto veciach. Nám zaujímalo, ako môžeme zapojiť parlament, ako môžeme e, ho do toho procesu e, zakomponovať, e, keďže sú to kľúčové veci. Áno, áno, úloha parlamentu je veľmi dôležitá. Mrzí ma to, že túto tému musíme takto stlačiť. Teraz pani Vikström, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rujte, že ste prišli. Spomínali ste readmisné dohody, o ktorých tu hovoríme, ale hovorili ste aj o iných veciach. Napríklad deal EU Turecko. Povedali ste, že všetky referenčné hodnoty sa musia splniť pred uvoľnením vízového styku. Áno, to sme potrebovali počuť. Ale Uzavretie GNC, o tom ste hovorili, že to je úspech, iba 43 obetí tento rok v porovnaní s oveľa vyšším počtom minulý rok. Takže nie je to trošku eh, cynické, keď sa hovorí, Čiže ide o Egejské more a celú otázku eh, z Tredomoria. Dobre, Egejské more ste zatvorili, ale e, teraz e, vyražajú z Líbie alebo z Tuniska alebo skrátka z iných krajín na severnom pobreží Afriky. Takže ďalšie obete sa dajú očakávať. Áno, Stredozemné more už je veľkým cintorínom, obrovským. A ešte k Turecku na záver. Koľko utečencov tureckým pôvodom, očakávate, že príde a bude žiať o azyl v Európe? Pôvod teda z Turecka. Think tank v Švedsku hovorí, že tureckí utečenci, tureckí občania, či už sú to politici, novinári a tak ďalej, že plné lode začnú prichádzať sem k nám, aktivisti za práva LGBT a tak ďalej. Počítate s takýmto niečím? Pani Björk. Ďakujem pekne. Ten prístup, ktorý ste zvolili, je naozaj zvláštny. Sme znepokojení, keď stále počúvame, že legitimita EÚ v oblasti azylu má spočívať na efektívnom navrate do krajín pôvodu. Aké dôkazy toho máte? Čiže aké dôkazy máte, že tá legitimita EÚ má stáť na tom, ako dobre sme schopní ľudí vrátiť naspäť. Naozaj na to ide veľa energie a podľa mňa to nie je správna oblasť. Nezvolili sme si dobre. Samozrejme, že musíme e, prevziať odpovednosť za príjmanie utečencov. A fakt, s tým mám v súvislosti, mám súvislosti s tým obavy, pretože bude čoraz viac utečencov z Turecka a tak ďalej readmisná dohoda s Tureckom ostane zachovaná a čo s tými, ktorí sa tam vrátia? Bezpečná situácia v Afganistane je taká, že spolu so Švedskom e, niektoré krajiny túto dohodu nebudú akceptovať. Takže urobíte takú analýzu toho, koľko ľudí prišlo o život keď e, niekoho vrátili lietadlom a neprežil. Sú k tomu nejaké štatistiky? A potom k tým, ktorí sú neregulárne na území Európy a pracujú a majú často aj rodinu, čiže tie deportácie, ako to pre, sa to prejaví na tých, ktorí tu už žijú naozaj celé roky. Robili ste toho nejakú analýzu, prosím? Pána Láhao. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán uh, Ja som mal pripravený prejav, ale chcel som len kvôli nedostatku času, alebo kvôli nedostatku času a poviem, že EKR podporuje spoločnú cestu pred eh, s Afganistanom a snahy a eh, prijatia rád myslím dohody s tretimi krajinami. Mám jednu konkrétnu otázku. Aká je situácia v Somálsku? Ako iste viete, v mnohých členských štátoch je Somálsko alebo Somálčania sú najväčšou skupinou, alebo patria k najväčším skupinám tých e, imigrantov tzv. No a sú nejaké plány na readmisiu občanov Somálska? Ďakujem. Pani Beržiat, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si s veľkým záujmom vypočula váš prejav, pán Rute. Vy ste povedali, že máte srdce, ja tam nepochybujem, ale to nie je predmet debaty. Otázka je, ako a, rešpektovať práva, pokračovať rešpektovaní práv v Európskej únii. Momentálne readmisia týka len jednej otázky znižovania počtu občanov krajín na území EÚ. Vy ste povedali, že nás uistujete, že všetci, e, ktorí e, boli sa naspäť, e, boli to, bolo to tak spravené právom. Ako nám môžete to zaistiť, kde všetky pravidlá sú dodržiavané. Takže tečenec, ktorý je poslaný naspäť do krajiny pôvodu. E, toho by to chcel, znamená, že neboli dodržiané jeho práva. E, ja som občianka francúzska a pred pár dňami utečenec e, z Sudánu bol presunutý z Francúzska do Sudánu, aj keď nevyčerpal všetky práva v rámci zlového procesu. No a ja sa chcem spýtať, my sa začneme zaoberať detálne otázkami práv, pretože o tom som vás nepočula hovoriť. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj z Argentíny. No a predtým, než ja ležím otázku, tak rada by som pochopila jednu otázku. Mali sme dve témy. Jedna uplatňová readmisný dôvod a bod 6. Spoločná cesta vpred. Je to stále oddelený, pretože ja som počula, že ľudia sa už pýtajú na Afganistan. Áno, musíme ich spoločne prebrať, ale potom mi to chýba prezentácia generálneho riaditeľa o spoločnej ceste vpred. My ako koordinátori sme špecificky žiadali o to ako špecifický bod, eh, takže ja by som rád to radšej odložil namiesto toho, aby sme to riešili v jednom bode, pretože no, komisia hovorí, to nie je sa dohoda, áno. snažil to už ja eh, riešiť. Eh, hm, dovolte mi povedať to teraz, takže mali to poviem, nebudem mať ja dosť času, takže vidíme, či sa vám to bude páčiť musíme ísť len do 16.45, nie dlhšie, pretože príde minister a nemôžeme to odkladať z logistických dôvodov a ďalších dôvodov. Tu nás čaká hlasovanie, ktoré nemôžeme odkladať a potom ľudia odídu. Je to nespravodlivé oči vám. Ostatným, takže počujeme si všetky otázky, otázky Afganistanu povedala pani, ak sa spýtala pani Giam, a ja som tiež chcel hovoriť, a e, položil tú otázku právnej službe, či volali, takže toto je závažná otázka, chápem. Takže musíme sa nad tým zamyslieť. Všetci položíme naše otázky potom. Dostane priestor pán Lute, Rute. Ospravedlňujem sa odloženie a niektoré pôjde dostane alebo poskytne e, písomne Takže skôr sa budeme zaoberať špecificky Afganistanom. Áno. Takže teraz môžem položiť všetky otázky. Už sme využili tých 45 minút. Prejdem tým zoznamom ďalšie 4 a 5 kolegov požiadalo slovo, takže 1,5 minúty pre každého. Skôr začne vy. To nastane slovo pani Spinelli a alebo až po pani Spinelli a potom na 45 ukončíme. Ďakujem pekne. K Afganistanu môžem dodať jednu vec. Totiž Európsky parlament v zmluve na právo hovoriť o readmisných dohodách. Ak komisia a rada alebo členské štáty majú pocit, že to nie je oficiálna readmisná dohoda, predsa tým musíme zaoberať. To musí viesť k špecifické debate na našom výbore. Takže necháme tak teraz. Dnes do obeda sme hovorili o hotspotoch, jeden z kolegov z DG Home povedal, že Turecko má veľmi špecifickú interpretáciu dohodu, a čiže tí, ktorí už nie sú na greckých ostrovoch, si nemôžu vrátiť do Turecka v rámci systému jedna za, jeden za jedného. Je to tiež váš výklad a je to niekde zapísané aj, pretože pre mňa je to úplne nová informácia a vysvetľuje to, prečo ľudia tak neochotne presúvajú utečencov z ostrovov na pevninu. Ďakujem pekne. Teraz dostala slovo pani Albio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcela povedať, že sa mi zdá pomerne nebezpečné, nebezpečný ten úvod, eh, keď ten riaditeľ vysvetloval rozdiel medzi migrantom a utečencom, pretože pre nás je úplne jasné to, že utečenci sú tí, ktorí odpovedajú kritériám ženevskej dohody, ale to neznamená v žiadnom prípade, že migrant musí byť deportovaný. Sú tu áno ekonomickí migranti, dobrovoľní migranti, ale sú tu tiež ľudia, ktorí utekajú pred hladom, veľmi náročnými podmienkami. Vy ste hovorili tiež o deportáciách, o spôsobe, ako proti obchodovaniu s ľuďmi a mafiou. S nie som istý, že toto bude skutočným riešením. Ja si myslím, že to síce ukončí obchod mafie, ale nevyrieši to problém s deportáciami, ktorý riešime. Áno, máte pravdu, že klesol počet umrtí v Egejskom mori, ale v strednej časti Stredozemného mora, v strany Líby, tam počet úmrtí narastá. Dôsledkom dohody s Tureckom je to, že sa objavujú oveľa nebezpečnejšie trasy, kde umiera tiež viacero ľudí. Sú všetko umrtia, ktorým sa dalo zabrániť. Sa chceme vyhnúť týmto umrtiam kvalitnou migračnou politikou. No a na záver by som rada sa spýtala jednu vec. Deportácie do konfliktných krajín ako Pakistan alebo Afganistan. Vrátiť ich do krajín, kde sa bojuje, kde panuje násilie, len v tomto roku sa v týchto krajinách odohral 70 útokov na civilistov. Do takýchto krajín chcete vrátiť sa mnoho utečencov. Ďakujem. Anna Gomeš. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pridávam ku kolegom a predsedovi, ktorí povedali, že skutočne ja nechápem, že Európsky parlament, rada a komisia v readmisnej dohode, alebo ako ju už nazývajú, Európsky parlament a rada s komisiou obišli. Chcem sa spýtať, Hovorí sa, že turecká dohoda funguje, pretože rušila obchod pašerákov. A to nie je pravda. Ja som bola, že som Weidenholcerom na hranici medzi Greckom a Macedónskom a paširáci všetci hovoria sú tam a tak ako aj na hraniciach s Bulharskom a majú oveľa vyššie zisky, pretože cesty sú oveľa nebezpečnejšie. A ďalej vy porovnávate utopených na Egejskom mori tento rok a minulý rok a zabúdate na ten pull faktor, ktorý existoval minulý rok a neexistuje tento rok. A budete to porovnať s tým, čo sa deje v Stredozemnom mori, kde e, sa utopilo už viac ako 4000 ľudí a, a kam sa obratilo množstvo ľudí kvôli tomu zablokovanému Egejskému moru a ochrane ľudí. Mohla by nám komisia vysvetliť, prečo krajina ako naše Portugalsko, ktoré, ktoré je veľmi otvorená, chceme prijať jazyckých utečencov, keď sa hovorí Jezdoch ako obeťa genocídy, vidíme um, ľudí, ktorí žijú v hrozných podmienkách a ako šesté strany a 1 jeden, kde bol poslaný do Portugalska, aká je ochrana ľudí a aká je ochrana ľudí, keď vieme, že Europol hovorí o viac ako 10 tisícoch, 10 tisíce detí bez doprovodu menej členské štáty na teroristov, pretože to presne teraz robíme tým, že zanedbávame utečencov, ktorí už sú na európskej pôde v hrozných podmienkach. My ich eh, priamo posúvame zločincom a teroristom. Ďakujem pekne. Pani Winberg. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že by sme mali hovoriť o radnostných dohodách, keď sú to akí ľudia sú, sú ani sú to žiadateľa o azyl, ktorých dosť bola zamietnutá raz alebo viackrát, nemajú štatút utečencov a pre tých máme radnostné dohody. A ešte k Turecku. Turecko neprijalo osôb okrem práve naopak, viacej sú poslal k nám. A otázka je, čo sa stane tam, je dôležité, aby sme mali dohody. Ak Afganistan Švédsko prijalo dohodu, ale parlament to zamietol. Švédsko má viac ako 40 tisíc žiadostí žiadateľov azyl. A teraz sa, eh, sa odmieta dohoda, že ako vyzerá dohoda medzi EÚ a Afganistanom aká je tá situácia. Ďakujem pekne. Pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda. Ja chcem pár vecí, ktoré ma trochu znepokojujú. Poprvé, otázka hôta pomoci, ktorá podmienená utečencami a pomocou utečencov. Toto prepojenie mi nie je úplne jasné, pán doktor Rujte, čo tým <clears throat> myslíte, keď hovoríte o <coughs> dobrej spolupráci na tomto smere. A po druhé, videnie alebo vylúčenie Európskeho parlamentu z týchto rokovaní o prijatí za účel prijatia tejto dohody nie len Európsky parlament sa obchádza veľmi často, keď dohody sa nazývajú jednoducho prehlásenia alebo vyhlásenia. Aj národné parlamenty dokonca sa obchádzajú. Medzi Talianskom a Sudánom je dohoda, ktorá bola prijatá potajomky a Európsky parlament nemá žiadne e, právo sa vyjadriť. No a ešte jedna vec, ma znepokojuje a na to by som rada si vypočula vašu odpoveď. A prosím, povedajte až budúci rok v marci. Ide mi o definíciu tých údajne bezpečných zón v Afganistane. A keď sa hovorí o stabilizácii v Afganistane, ja si nemyslím, že existuje takáto nejaká stabilizácia. A Afganistan, ja si nemyslím, že Afganistan je bezpečná krajina ešte nikdy nebolo tak ako dnes, že islamský štát obsadil skutočne obrovské časti krajiny. Je to tak už od roku 2001 a Afgánci najväčšia skupina posírčanov. Prečo ich posielame naspäť do krajiny, ktorá nie je bezpečná? Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa všetkým kolegom sme museli obmedziť čas a obmedziť našu debatu. A dovolte mi predložiť návrh. že hodina hodina na tento problém, na túto diskusiu nie je dostatočná, dostatočný čas, takže navrhnem jednu vec. Poprvé, aby sme spoločnú cestu preto v Afganistane mali ako špecifický bod, pán Rute tu súhlasí aj porozprávame sa po zasadnutí o možno v ďalšom termíne. si tieto diskusie v druhej časti. No a tým môžeme dostať nejaké písomné odpovede. Po druhé, otázku, ktorú položila pani Guillaume, pani Sargentini, pani Gomez a ďalší na otázke Lori Zakvanistom ja navrhnem, aby sme požiadali právny servis, aby sa zaoberal touto dohodou a zaistil, aby naše právomoci práva boli uznané, nemám žiadnu formálnu úlohu a my sme sa mali na tom okamžite zaoberať ja v každom prípade na koordinátoroch a teda musím postupovať rýchlo, ale vidím, že pán Rute, pán Rute, točný a pomôže nám v diskusii o tej druhej časti. Takže ak kolegové súhlasia, tak, tak toto urobíme. A druhú časť je diskusia o Afganistane. Skutočíme čo najrýchlejšie s pánom Rutem. Ja ho požiadam, dnes už je na ceste a Takže minister už je tu, takže požiadam pána Rutého len pár záverečných slov. Kolegovia, súhlasíte s môjim návrhom? Počuli ste môj návrh? Súhlasíte? Alebo súhlasíte tak neochotne? Dobre. Dobre, porozprávam sa o tom ešte s pánom Rotem. A teraz sa na pár základných otázok. Áno, obecné otázky a potom veľmi rád sa vrátim, ešte môžem sa detálne o tom porozprávať. Poprvé, všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme holistický prístup k migrácii. Keď eh, dnes som sa sústredil na rád misiu, a to preto, že je to jeden z pilierov a myslím, že by ste mohli obviňovať, že zanedbávame ostatné piliere ani komisiu. Po druhé, ktorá sa ma týka osobne alebo z toho, z toho hľadiska, že ja ignorujem, um, alebo my ignorujeme stredomorskú cestu, to nie. Čo sa tam deje, je skutočne hrozné, ale súčasne to treba povedať jednoznačne, že príliv cez centrálnu stredozemnú cestu sa týka národnosti, tak tie toky sú úplne iné ako toky eh, národnosti, ktoré prichádzajú alebo išli Egeským morom. Ja som ich neporovnával v žiadnom prípade tieto dve cesty. No a v prípade mnohých ďalších vecí budeme musieť oveľa detaľnejšie sa nimi zaoberať Môžeme vám poskytnúť čísla o Číne, Somálsku. Môžeme zájsť do všetkých detailov a elementov. Ale necháme to v tomto, ale ja veľmi rád sa vrátim a budeme môcť hovoriť o readmisnej politike vo všeobecne. No, Afganistane môžeme viesť diskusiu jednu o Afganistane a druhú o readmisnej politike. Ďakujem pekne, pán Rojte. E, my čo najrychlejšie zaradíme Afganistan na program a dohodíme sa na tom ešte s pánom Rutem. Kolegyne, kolegovia, krátka prestávka a potom prejdeme k ďalšiemu bodu. Ďakujem pekne. Thank you, colleagues, for your patience. We can begin on point Kolegovia, prechádzame k bodu 7. Je to výmena názorov s pánom Bernardom Kazenu, francúzsky minister vnútra. Je tu, aby si vymenil názory s poslankyňami a poslancami výboru LIBE. Pán minister Kazenu má silné vzťahy s týmto e, výborom, pretože počas rokovaní o zázname o cestujúcom prišiel, sa hovoril aj s koordinátormi. To bola naozaj veľmi zložitá situácia, zasadnutie bolo zaujímavé a tento minister pár Kazenov je v kontinuálnom kontakte s Európskym parlamentom, vždy keď ide o kontroverznú tému. Mm, vezme si na to čas, aby mohol byť prítomný a my to oceňujeme. Dnes opäť budeme hovoriť o tom, v akom sme stave, urobíme takú inventúru v mnohých témach a budeme hovoriť o smernici, o boji proti terorizme, o šengenskom pohraničnom kódexe, pán minister, o mechanizme zadržania víz a pozastavenia víz. Poslankyne a poslanci sú zvedaví na situáciu v Kale, o ktorej sa hovorilo počas predchádzajúceho stretnutia. Takže máme tu naozaj zoznam ťažkých vecí, O týchto témach hovorívame na zasadnutiach výboru a podľa nás bolo dobrým nápadom, aby sme mali výmenu názorov práve s vami a oceňujeme, že máte silné kontakty, vzťahy s jednotlivými členmi tohto výboru. Ďakujeme, že ste prišli, že ste tu. Začneme o 15 minút, pán minister, a potom budú otázky a odpovede po vašom expoze. Ďakujeme, že ste prišli. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni podpredsedovia výboru, predsedníctvo výboru LIBE, členovia, poslankyne, poslanci. Ďakujem veľmi pekne za prijatie dnes u vás v tomto výbore, vo výbore, kde už som bol za posledných rokov viackrát, hlavne po takých udalostiach, ktoré uvrhli do smutku v roku 2015 francúzske hlavné mesto Paríž. Spoločne sme tu hovorili o mnohých otázkach, ktoré vás zamestnávali eh, veľmi dlho, napríklad PNR, ďalej otázka kontroly na vonkajších hraniciach EÚ, a ja sa teším, že som tu opäť a môžem s vami hovoriť o týchto veľmi dôležitých otázkach. Začal by som tým, že sa poďakujem všetkým poslancom, členom tohto výboru, ale aj nečlenom, pokiaľ ide o vyjadrenia solidarity našej krajine, ktorá bola veľmi postihnutá atentátmi eh, v januári roku 2015, ale potom aj v lete 2016. Mám na mysli regiu v Nice, tragické udalosti v Nice, potom v Manurville zabitie dvoch policajtov a v saint etienne douvre e, atentát alebo teda zabitie kniaza. Toto sú e, teda udalosti, ktoré sa udiali za posledné obdobie e, v Francúzsku. 900 osôb bolo obeťou takýchto útokov a mnohí aj teda príslušníci iných európskych krajín, vašich domovín. Takže nebolo to len eh, Francúzsko, ktoré utrpelo. Takže ďakujeme za vašu solidaritu. Eh, tiež eh, si vážime to, že parlament v rámci európskej diskusí, v trialógoch a aj v iniciatívach tlačil na témy, ktoré boli naozaj veľmi naliehavé. Zároveň sme tu mali popri teroristickej kríze aj krízu migračnú veľké počty osôb, 100 e, tisíce osôb e, v relatívne krátkom období prišli na územie EÚ. Migranti, ktorí čiastočne unikajú pred násilím, persekúciou vo svojich krajinách pôvodu, často aj pred chudobou a teda dostávajú sa do Európy. Sú tu dve odlišné témy. Terorizmus a migrácia, to sú dve odlišné témy. Niektorí ich e, prepájajú, sledujú z určité politické objekt, ciele. Uh, my tieto témy neprepájame, ale je potrebné byť naozaj extrémne obozretný e, v tom zmysle, že kontroly na vokašovnicách EÚ musia zabezpečiť veru bezpečnosti, aby sme mohli e, príjmať tých, ktorí na to majú nárok, e, pretože sú prezvekovaní vo svojich krajinách pôvodu. Takže sú tu dve dôležité veci. Boj proti terorizmu a migračná kríza. No a v rámci reakcie na tieto krízy sa nemôžeme obmedziť na deklarácie na prejavy. Nie, naozaj je potrebné rýchlo konať. Je potrebné konať rozhodne, aby sme naozaj konkrétne preukázali, že Európska únia je schopná efektívne reagovať na obe tieto výzvy, s ktorými je konfrontovaná a ktoré znepokojujú našich občanov. Takže máme tú cestovnú mapu z Európskej rady v Bratislave. Dámy a páni, je to jediná cesta, jediná cesta, ako občanov EÚ presvedčiť takých, z ktorých mnohí pochybujú a je ich čoraz viac. A pokiaľ ide o EÚ a jej politiky, tak je to vzdialenosť medzi občanmi a politikou nás naozaj znepokojuje a preto, preto je potrebné pohnúť sa vpred. Európska únia v tých výzvach neobstojí, pokiaľ všetky inštitúcie nebudú e, konať koordinovane z odpovedností. Dialóg otvorený, transparentný medzi členmi Rady, Komisie a Európskeho parlamentu je naozaj predpokladom úspechu. Je naozaj nevyhnutný Dôležité sú konkrétne opatrné oblasti spolurozhodovania a neustály dialog nám predpisujú aj zmluvy, čo je naozaj vynikajúca e, forma, ako dospieť k najvyváženejším politikám. Ale ako minister vnútra francúzsky veľmi mi záleží e, na tom, aby tento dialog aj na inštitucionálnej úrovni prebiehal priamo vo všeobecnosti tak e, ako je to dnes a ako tomu bolo e, aj v minulosti e, vo februári 2015, keď som tu bol posledný krát. Takže ja osobne vidím závažnosť tých otázok každodenne a preto vám chcem vyjadriť dôveru v schopnosť európskych inštitúcií reagovať na tie výzvy. Výzvy naozaj obrovské, ktorým je potrebné spoločne kontrovať. Takže myslím, že kroky za poslednú už aj sú um, plodom uh, takejto spolupráce a preto chcem poďakovať parlamentu za jeho konštruktívny príspevok, hlavne teda vášmu výboru za prvé výsledky, ktoré sa veľmi rýchlo dosiahli. Potreba plného zabezpečenia našich vonkajších hraníc. Tá je nevyhnutná, aby sme sa mohli lepšie chrániť pred teroristickou hrozbou, aby sme mohli lepšie riadiť narastajúce migračné toky, pričom vyhliadka vôbec nie je klesajúca. Keď sa pozrieme na jeseň, zimu a situáciu v Stredomorí, naozaj vidíme, že ide o štruktúrálny fenomén. A takže je potrebné mať toto všetko na zreteli. Ak chceme naozaj umožniť voľný pohyb osôb EÚ, musíme naše vonkajšie hranice efektívne, riadne, organizovane kontrolovať. A v tejto súsi bolo prijatých viacero efektívnych opatrení. Veľmi sa teším, že v apríli minulého roka, alebo takto, tohto roka, sme dosiahli dohodu o smernici, ktorá hovorí o e, PNR, teda registri e, leteckých e, pasažierov. E, vo februári 2015 na túto tému ešte vystávalo mnoho otázok, keď som tu bol naposledy, mnohé obavy. Niektorí poslanci napríklad boli toho názoru, že európske PNR síce zvýši bezpečnosť, ak to uplatňa krajiny simultáne, ale že by tu boli aj problémy s ochranou osobných údajov. Ja som, že tá rovnováha, ktorú sme dosiahli, je dobrá s tým, že veci musia napredovať tak, že všetky krajiny budú PNR uplatňovať v súlade s cieľmi, ktoré sami odsúhlasili. Čiže ide o spustenie PNR, jednotný systém pre cestujúcich, ale boli by sme radi, keby pokiaľ ide o čartrové lety, aby aj tu sa využívali takéto ustanovenia, aby tento nástroj mohol byť naozaj efektívny a teda prispieť dosiahnutiu cieľu, cieľa bezpečnosti. Druhý bod, ktorý chcem zdôrazniť, to je Frontex, obnovený, posilnený Frontex, ktorý má teraz už aj pobrežné a pohraničné hliadky došlo k navýšeniu eh, finančných prostriedkov 1500 osôb, eh, posilnenie eh, za 6 mesiacov, to je naozaj rekordný čas a Francúzsko je jedným z hlavných prispievateľov do činnosti Frontextu, lebo sme dali k dispozícii ako personál, tak aj finančné prostriedky, lebo považujeme úspech tejto agentúry za kľúčový. Ja som viackrát hovoril o tom, že Frontex by e, chcel, že sme chceli, aby Frontex bol e, posilnený. Toto je naozaj e, vec, ktorú, na, ktorú, na ktorú sme tlačili, čiže personál, finančné prostriedky, príspevky členských štátov, modality koordinácie jednotlivých zložiek a tak ďalej a efektívnosť kontrol priamo v teréne. Takže Frontex, PNR a potom ešte tretia téma, a to je šengenský e, hraničný e, kódex. E, pre Francúzsko je toto priorita, hlavne vzhľadom na obrovskú hrozbu, ktorou sme konfrontovaní. A viete, že sa teda požadovalo obnovenie kontrol na vonkajších hraniciach je to nevyhnutné v e, súčasnosti na to ide o interné hranice. Niektoré iné krajiny tiež prijali podobné eh, vynimočné opatrenia a ja naozaj vítam tú schopnosť Európskej únie, ktorá umožnila členským štátom v takýchto nevydaných okolnostiach, eh, eh, v jedinečných okolnostiach naozaj obnoviť kontroly aj na vnútorných hraniciach. Samozrejme, chceme, aby voľný pohyb osôb mohol stať zachovaný ale e, takéto systematické kontroly e, zatiaľ sú potrebné z bezpečnostného hľadiska, takže dúfame, že do konca tohto roka e, teda bude prijatý určitý kompromisný text a ide tu o viacero opatrení. Poprvé, nové prvky, ktoré boli zavedené zatiaľ, nie sú schopné, nie sú postačujúce ako reakcia na súčasnú situáciu. Francúzsko sa snaží na bezpečnostné a migračné hrozby reagovať rýchlo. Za posledných 18 mesiacov sú tie výzvy naozaj um, bezprecedentné e, navýšenie e, rozpočtu aj e, personálneho vybavenia, pokiaľ ide o pohraničné zložky, políciu, tajné služby. Európsky parlament e, teda mm, sa vyjadril eh, k zákonu o e, informáciách, e, kde sa hovorí o zapojení súdnictva Vysokého výboru určeného na tento účel. Je tu teda možnosť napríklad nechať a nechcem zablokovať určité internetové e, stránky. Je to spolupráca s internetovými operátormi e, v USA, kde je možnosť e, stránky vyzývajúce terorizmu zablokovať. V 2016 ďalej boli schválené opatrenia pre administratívnu policiu, ktorá má teraz možnosť vyhlásiť núdzový stav, tak aby sa teda dostalo bezpečnostným výzvam. Toto sú teda nástroje, ktoré mám k dispozícii, napríklad ten núdzový stav, čo umožnilo aby sa tým policii viackrát predísť atentátom. Ide tu o aktivity priamo v teréne, Je to možnosť e, rýchlesových jednotiek e, e, vojsť do bytu, zhabať materiál a tak ďalej. A toto sú rozhodnutia, ktoré môžeme na tomto základe príjmať administratívni súdcovia potom posudzujú takéto razie Ehm, a je to teda naozaj efektívna súdna kontrola, ktorá sa v takýchto prípadoch uplatňuje. No a e, takéto núdzové e, stavy teda umožnili e, odňať zbranie. Išlo o jednotlivcov, ktorí pripravovali teroristické útoky. Napríklad minulý týždeň boli takéto Um, razy je uskutočnené, takže uh, naozaj dávame veľký, pozor, sme veľmi obozretní v tejto súvislosti. ešte k tej migračnej kríze, ak dovolíte, pán predseda, ja som hovoril o tej kontrole hraníc, ktorú momentálne uplatňujeme, ale rád by som sa vyjadril. Je voudrais l'évoquer à travers quelques décisions que nous avons été amenés à prendre en droit français. K, uh, k francúzskému uh, právu v v súvislosti eh, s konkrétnymi miestami, napríklad eh, pad Kale, konkrétne eh, Kale. Takže my sme prijali rozhodnutie týkajúce sa azylu, azylovej politiky. Myslíme si, že ak chceme udeliť azyl ľuďom, ktorí naň majú nárok, naozaj nárok na kontrolu, pardon, na, na ochranu, um, Skladka, musíme tú ochranu poskytovať takým, ktorí naň majú e, nárok. Čiže e, je dôležité skrátiť e, lehotu na vybavovanie žiadosti o azyl, e, posilnenie e, príslušných e, úradov, finančné aj personálne, tak aby sme mohli poskytnúť dostatočné ubytovanie v humánnom, humánnych podmienkach, vychádzajúc z našich eh, základných eh, princípov, princípov eh, Francúzskej republiky, čiže posilnenie personálne 24 mesiacov, skrátenie na 14 mesiacov a teraz by sme chceli, to bolo 9 mesiacov. Dĺžka trvania vyvalovania žiadosti o azyl 22 tisíc sme mali žiadateľov, 42 tisíc ich bude e, v konci mandátu a mm, tiež tu máme teda e, ubytovacie zariadenia, ktoré sú e, určené pre takéto osoby. A takáto azylová politika, čiže posilnenie administratívneho vybavenia, skrátenie dĺžky vybavovania a e, naozaj v humaných podmienkach ubytovanie. A toto všetko v teda práva na azyl. Kontroly na hraniciach, uplatňovanie teda európskych dohôd, napríklad tá readmisná, od roku 2016 toto uplatňujeme, čiže na jednej strane prijať tých, ktorí na to majú nárok, vrátenie tých, ktorí na to nárok nemajú. To je teda rovnováha, ktorú sme si stanovili v našej politike. A teraz k samotnému Kale. V Kale 10 ročia v určitých častiach e, dochádzalo k koncentrácii migrantov. Prevádzači im prislúbili dostať sa do Spojeného kráľovstva, ale skončili vo Francúzsku. Politika hovorila jasným jazykom. Nechceli sme týchto migrantov, ktorí majú vo francúzsku Európe ochranu, Nechceli sme sa dostali do rúk eh, tých eh, prevádzačov, preto sme eh, chceli tieto siete ehm, rozpustiť. Ehm, bol tu už dosť značný úspech, pokiaľ ide o tieto prevádzacké siete jednotky rôzneho typu sa zaoberali touto činnosťou, aby teda nikto nemohol týchto ľudí zneužívať. A potom takí, ktorí sa chcú naozaj do Británie eh, dostať, eh, ak takú možnosť eh, nemajú, je tu dohovor podpísaný jedným z mojich predchodcov. Filozofiu toho celkom chápem. Tam išlo o, o snahu ehm, odradiť od takéhoto prechodu cez hranicu. My túto dohodu chceme uplatňovať. dodržiavať naozaj eh, v plnej miere a preto eh, teda eh, sme sa snažili primeť týchto migrantov, aby nevyužívali tých prevádzačov, aby požiadali o azyl vo Francúzsku. A na to bolo potrebné ich dostať z Kale preč, presunúť a to do zariadení, ktoré teda umožnia dôstojné ubytovanie všetkým týmto osobám. Je to vyše 400 takýchto zariadení po celom území Francúzska, 13 tisíc osôb, z toho 2 tisíc maloletých, na ktorých sa uplatňujú samozrejme špecifické opatrenia. Spojené kráľstvo momentálne skúma ich situáciu. No a tu by podľa e, Dublinského dohovoru e, mala byť, Dublinského nariadenia mala byť možnosť e, vycestovať do Spojeného kráľstva, Čiže 13 tisíc osôb V momentálne takéto situácii. Žiadosť o azyl 11 tisíc osôb, teda keď v tých 2000 maloletých odtiaľ odrátame. Čiže naozaj je to obrovské úsilie na našej strane. To sú ľudia, ktorí nechceli zostať vo Francúzsku, chceli žiadať o azyl v Spojenom kráľovstve a my sme eh, kopu z nich dokázali eh, ponechať v našej eh, krajine. Ale tí maloletí bez sprievodu, títo ak majú nejaké prepojenie eh, s eh, Veľkou Britániou, eh, by mali byť prevzatí britskými orgánmi. Chcem sa poďakovať írským orgánom a írskému parlamentu, ktorý, hoci nemusel, odhlasoval ustanovenie, ktoré povedie k tomu, že v Írsku 200 takýchto maloletých bude prijatých v najbližších mesiacoch. A ešte veľmi stručne na záver pokiaľ ide o situáciu v Grécku a proces relokalizácie. Francúzsko by chcelo, aby tento, tento proces bol úspešný. Sme prvokrát k tomu prispela, lebo asi dve tretiny tých relokalizovaných e, z tých hotspotov sme my prevzali, takže boli by sme radi, keby táto práca pokračovala ako prejav európskej solidarity k číslam Francúzsko, pokiaľ o relokalizáciu, reinštaláciu, vyše 4 tisíc e, osôb e, prijala, 23 e, percent, 35 osôb 5 e, osôb, ktoré sú predmetom lokalizácie z e, Grécka, e, teda našlo útočisko vo Francúzsku. A ešte ďalšia vec, zo pár tém, ktoré sa momentálne preberajú. Víza. Liberalizácia víza a zabezpečovacia doložka, ak nič také nebude uh, existovať, tak táto politika sa bude rozvieť bez kontroly, bez redenia. No a, a ak to tak bude, tak ohrozíme voľný pohyb a dokonca aj európske inštitúcie. Takže my chceme, aby sa táto bezpečnostná doložka aplikovala pri tom nástroji pre liberalizáciu víz zo žiadateľských krajín, no a ďalej za nástroj ETIAS, ktorý ide dobrým smerom, ktorý zaistuje dobre zabezpečenie veci pre systém vstup výstupa, a myslíme, že znižuje teroristické e, riziko. Systém vstup výstupa zabezpečí sledovateľ deje na hraniciach, aby to nebolo, tak by sme vystavili Európsku úniu obrovským e, rizikám, Stati by sme prehľad, čo sa deje na hraniciach a, a tu podporu občanov alebo politiky, ktoré my implementujeme od eh, slobodného pohybu, vystratili podporu občanov. Smernica o zbraniach. Ja mám veľmi veľké obavy v diskusii na výbore IMCO. Budúže eh, s tým poloautomatickým zbraniam, to, čo je navrhované, je veľmi liberálne a je to veľmi meké k porovnaní s tými rizikami, ktoré tieto zbranie predstavujú v rukách teroristických skupín a ďalej výnimky, ktoré sa zamýšľajú pre dve krajiny. A výnimky, ktoré sa udelujú na to, aby občania mohli brániť svoju vlastnú bezpečnosť. To spôsobí problém šírenia týchto zbraní. No a dostanú sa do rúk teroristickým skupinám, čo môže vytvárať veľké problémy. Nebudem pokračovať, mám ešte veľmi veľa vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, ale teším sa na otázky. A je veľmi dôležité, aby sme spoločne diskusovali na všetky témy. Ďakujem pekne. Um, uh, Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujeme za uh, prezentáciu. Ďakujeme, že ste prišli. Otázky. Um majú všetci, čo ste prítomní. A teraz skončím zoznam so rečníkov. Vystriham vás, pán minister. Máme 14 alebo 15 otázok, preto vyzývam kolegov, či by každý, všetci do jedného ste na zozname, keby ste každý jeden mohli sa obmedziť na jednu minútu, približne na jednu minútu, ak je to možné, a potom si počkáme na odpovede pána ministra. Ak naozaj to je nutné, tak trošku viac ako minútu. A chcem sa pokúsiť aj povedať vám, že nie sú tu všetci koordinátori a preto sa prikloním k možnosti, dať vám slovo v poradí, v akom ste sa prihlásili. Pán Diaz de Mera, budete teda prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme, pán minister, za to, že ste prišli znova na náš výbor. Predovšetkým chcem vyjadriť e, účasť s vašou pozíciou a solidaritu zabezpečujete bezpečie Francúzov a Európanov. Chcem sa vrátiť k dôležitej veci, ktorá je aktuálna vo Francúzsku. Je to veľmi špeciálna záležitosť, ktorá nás všetkých trápi. Všetkých trápi. Som spravodajcom k mechanizmu e, suspenzii víz a recipročného mechanizmu. Mám niekoľko otázok, ktoré treba zodpovedať, pán minister. Keďže som správodajcom pre túto správu, k tejto správe, chcel by som obhájiť e, spolu legislatívnu úlohu Európskeho parlamentu, ktorú sa rada snaží podkopať. Ale ja sa budem e, až do trpkého konca zasadzovať za to, aby mechanizmus e, pozastavenia víz dostal sa do takého, na takú platformu rokovania, aká je obvykla, a to je tu trialóg s predsedníctvom rady a s kolegami z EP rokujeme a takisto chcem všetkých pozbudiť, aby sa vyjadrili, kto chcete, budem mať dvere otvorené. A takisto súčasné slovenské predsedníctvo sa bude zapájať. Môžeme si vypočuť eh, myšlienky, ktoré sú podnetné od eh, všetkých ďalších zainteresovaných stran a aktérov. Ďalšia vec, situácia mechanizmu pozastavenia víz. Existujú krajiny, ktoré stále čakajú, ako Gruzinsko, Ukrajina, Kosovo. Ak existuje dohoda, tak tento týždeň bude e, končiť lehota. Nazvime veci pravými menami, pán minister. Ak tento týždeň príde k dohode, zvolám stretnutie s kolegami na platforme trialógu na stredu a budeme tam hlasovať o tejto téme. Ak sa Francúzsko rozhodne uľahčiť túto situáciu, tak budeme hlasovať vo štvrtok ráno, potom to prejde do plenárky, pravdepodobne na decembrovej plenárke sa o tom bude hlasovať a toto je ten najlepší scenár, aký je najhorší scenár. Ak Fransko, Francúzsko sa rozhodne vzdorovať, ak bude zotrvávať na svojom stanovisku, tak budeme hlasovať za pôvodný návrh. Žiadne delegované akty, ktoré parlament eh, chcel a ktorým, ktorým sme sa venovali v prvom čítaní. Vo všetkej skromnosti, pán minister, prosím vás, Prosím vás, odstúpte. Po odstúpte ste v blokujúcej menšine. Ďakujem, kolegovia. Poprosím vás, minutu a trošku jemnejšie formulujte. Pani Birgit Sipel, nech sa páči. Naozaj sa pokúsim. Budem pokračovať po nemecky. Vážený pán minister, vy ste hovorili o výnimočnom stave. Výnimočný stav je to len vtedy, keď to zostane výnimka vo, Francúzsku. To už trvá trošku dlhšie. Existujú, alebo sú nejaké plány obmedziť tento výnimočný stav. Vy ste hovorili o rušení zbraní a že viaceré osoby, ktoré plánovali atentáty, boli zadržané. Môžete nám povedať, koľko osôb od zavedenia výnimočného času e, stavu bolo zatknutých, koľko ich bolo zase prepustených, proti ktorým bolo spustené konanie a koľky boli skutočne kvôli terorizmu zatknutí. Zaujímalo, e, čo sa týka zbraní, zaujímalo, koľko zbraní bolo odhalených a koľko ich bolo. No a trošku ma iritovali vaše vyjadrenia k Frontexu, tomu, že treba kontrolovať hranice, ale my máme aj poznatky o tom, že doteraz sa nám podarilo prípade nové agentúry pre pohraničnú a pobrežnú kontrolu. <clears throat> Nepodarilo sa nám bezpečiť personál. Členské štáty majú poskytnúť k dispozícii personál na napríklad hraničné kontroly v Grécku. To ešte všetky krajiny neurobili a preto sa chcem spýtať, čo presne by mali, a tak som to pochopila, možno je to problém. Prekladujú, prekladu, čo má prísť manéver s Frontexom, aký je cieľ, čo sa má stať. To nechápem celkom presne. A posledná otázka ku Kale. Je dobré, že ten tábor bol zrušený. Som ste povedali, že tento tábor existuje už roky. Bolo by dobre už eh, skôr sa zaujímate týmto ľuďmi a predložiť alternatívne ponuky. A ja sa chcem spýtať, aké opatrenia existujú v ďalších eh, aké sú ďalšie ubytovacie možnosti, aby sme zabránili vytvoreniu nového tábora, a či existujú silnejšie kontakty s Veľkou Britániou, aby minimálne tí, ktorí majú nárok na eh, zjednotenie rodín, sme mohli presunúť do Veľkej Británii. Británia. Ďakujem pekne, Cecilia Wikström. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítajte, pán minister. Boli ste skutočne proaktívni pri reagovaní na bezpečnostné potreby Európskej únie po hrozných útokoch u vás, teroristických. E, Francúzsko bolo avantgardou pri presadzovaní rýchlej legislatívy na európskej úrovni, ktorá by vedela reagovať na takéto hrozby, aj keď moja skupina politická niekedy vznesie námietky v niektorých konkrétnych veciach, čo sa týka efektívnosti, ale celkovo situácia v oblasti migrácie je niečím, čo mu musíme čeliť spolu. E, naozaj som vás pozorne počúvala, pretože som spravodajkyňou k nariadeniu e, Dublin. Hovorili ste veľa o politikách návratu a o prerušenia e, korporátnych sietí, obchodných sietí pašerákov ľudí. Čo sa týka návrhu komisie, je tu ten prvok solidarity, ktorý nazývame automatický relokačný mechanizmus. Chcela by som si vypočuť váš názor alebo príspevok Francúzska či ochotu Francúzska e, súhlasiť s takýmto spoločným prístupom. Som presvedčená, že by Francúzsko mohlo byť e, vedúcou silou v, v takomto ťahu. Myslíme si, že situácia, kedy iba niektoré členské štáty preberú na seba zodpovednosť, e, neviem, zároveň zachovanie šengenskej oblasti či to náhodou s týmto nesúvisí. Otvorená šengenská oblasť, žiadne pohraničné kontroly. To treba zachovať. Moja kolegyňa Sipel spomenula e, pravidla, ktoré ste prijali, ktoré platia pre e, núdzové situácie a iba tri krajiny z Rady Európy podpísali e, a v praxi uplatňujú ľudské práva, ľudskoprávnu dohodu Turecko, Francúzsko a treťou krajinou. Ale nespomenuli ste hlavnou tému, ktorá je právny štát. Inými slovami, ešte pred tým, čo má fungovať, pred týmito ďalšími následnými krokmi by mal fungovať právny poriadok. Keby ste mohli objasniť niečo k tejto veci. A v neposlednom rade sme si vypočuli v správach, aké zloženie má bude mať francúzska vláda a želám vám e, naozaj veľa šťastia, čokoľvek sa stane. A veľa šťastia, skutočne. Čokoľvek sa stane, nemôže každý hovoriť 3 minúty, pretože pán e, Kazen jednoducho nebude mať priestor na odpovedanie. Pani Veržia, nech sa páči. Vážený pán minister, dobrý deň a ďakujem vám za to, že ste prišli medzi nás. Ja sa budem sústrediť eh, hlavne na otázku migrácie. Eh, Francúzsko nebolo eh, zvihnuté migračnou krízou, pretože len pár tisíc pár tisíc žiadostí o prijatých v roku 2015 v porovnaní roku 2014 a to kleslo. No a Francúzsko je krajina, ktorá dáva najmenej práv na azyl v EÚ ako 30 je schválených. No a ja myslím, že v tomto rámci uh, treba uh, prijať snahy Francúzska v oblasti prerozdeľovania. na no, čo sa týka readmisie, uh, tak Rusko je zlým príkladom no a všetky čísla, ktoré sa citujú, treba uviesť v kontexte populácií krajiny. Francúzsko je jedna z krajín, najľudnatejších krajín Európskej únie a jeho snahy treba eh, vidieť eh, v tomto svetle. No a k situácii v Kale. Ja nesúhlasím s vašim optimizmom, vážený pán minister. Eh, po liste, ktorý ste poslali 25. oktobra minulého, 25. oktobra, čo sa týka situácie maloletých, zaznelo veľa slubov, hlavne o zjednotení rodín, ale väčšina z týchto slubov nebola nikdy splnená. Dnes lety sú stále mimo svojich rodín, no a ľudia budú mať problémy žiadať o azyl. Niektorí z nich musia od začiatku štartovať celé konanie, ktoré začalo už v škale, iní sú zablokovaní verifikáciou um, aby sa overal, či spadajú do rámca Dublinu alebo nie. V každom prípade nemôžu uplatňovať svoje práva. No a nakoniec eh, vás uh, upozniť na niečo. Máte poznáte Barker, uh, migrant, uh, migrant zo Sudánu, z regiónu, ktorý je postihnutý bombardovaním, bombardovaním, ktorý napriek našim upozorneniam, upozorneniam veľkých MVOčiek e, musel sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Ďalší e, sudanci, ďalším sudancom hrozí podobný osud. E, to Francúzsko v roku 2015 bolo odsudené Medzinárodným súdom pre ľudské práva a ja mňa znepokojuje situácia v Roja, kde mnohí izolovaní maloletí sú nechali na pospas osudu, no a jediná reakcia je posielať pred tribunál občanov, ktorí im chcú pomôcť. Ďakujem pekne, pán Hortefe. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Vy ste hovorili o mnohých témach. Azylová politika. Mám isté eh, výhrady eh, voči eh, s nelegálnymi migrantami ste hovorili o zákaze poloautomatických zbraní a mm, delám s vami názory na liberalizáciu výz, tak ako ste to, ako ste to vy povedali. A ja mm, sa vyjadrím len k jednej téme, by Francúzsku mohlo byť príkladom. Prvá otázka terorizmu. Aký je počet ten ktorým sa podarilo zabrániť na území Francúzska. Po druhé, zaujímalo by ma eh, pokus, eh, číslo pokusov o identifikované snahy o návrat do Francúzska teroristov. Eh, to je Europol nedávno povedal, že bola infiltrovaná skupina sírskych utečencov. No a posledná otázka Hovorili ste o PNR, čo v parlamente, v Európskom parlamente vyvolalo veľké eh, debaty. No a Norsko hovorilo, že my meškáme s aplikáciou a s implementáciou PNR, napríklad v porovnaní s Veľkou Britániou, ktorý, ich uplatňujú, ktorý ten systém uplatňujú veľmi rýchlo. Takže aké sú vaše odhady a vysvetlenie tohto meškania? Ďakujem pekne, pán Depre. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ja mám pár otázok. Poprvé PNR. Ja nadviežem na otázku pána RTF. Všetci máme podobný dojem. No a podľa mojich uh, poznatkov tri krajiny volali PNR. Je to veľké meškanie. No a po druhé, čo sa týka 7. článku Schengenského kódexu. Vy ste za systematické kontroly, ale nástroj, o ktorom sa teraz hovorí, hovorí o možnosti týchto kontrol eh, na obdobie 6 mesiacov a môže to byť predložené až na 18 mesiacov. Systematické kontrolmy môže byť predložené 6 na 18 mesiacov eh, kvôli premávke. Takže Mm, to vážne. No a dovolte mi teraz malú kritiku francúzskej vlády, ukazuje, že čianské preukazy a preukazy identity sú tými. A ak sa nemýlim, tak v krajine, alebo vo Francúzsku máte občianské preukazy, ktoré ešte nie, nie sú vybavené elektronickým čipom. Je to tak? No a tým Eh, zbraniam a automatickým, eh, treba skutočne povedať, že teroristi používajú takéto zbranie, tie nástroje a, da, a tie dôkazy, ktoré máme, že takmer všetky zbranie, ktoré sa využili, získali na čiernom trhu. Takže my potrebujeme dôkazy, ak chcete príjmať eh, rozhodnutia, ktoré síce verejná mienka príjma, ale nezodpovedajú skutočnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Anna Goves. Vážený pán minister, vyjadrujem vám svoju solidaritu. Ale ja sa ja pochybujem o účinnosti viacerých našich politik. Vy ste hovorili o PNR, a hovorili ste o harte medzi e, európskej a mohli by ste nás uistiť, Hmm. súkromné lety, súkromné lety. Eh, saudský princ bol eh, zadržaný eh, v Benone s obrovským nočným kaptagonom, čo je droga, ktorú konzumuje, konzumujú príslušníci Daesh. Ďalej, ktorú často povedali o zbraniach a 5. smernice, a pro 5. smernici proti praniu špinavých peňazí ale my potrebujeme viacej elementov, ako povedali naši kolegovia, pretože máme málo. Ukázal napríklad o tých eh, potomných kartách eh, zabezpečenie eh, hraníc. Chceme zabezpečiť hranice proti chudobným utečencom, ale tým bohatým napríklad futbalistom dajú zlaté víza. Takže aké sú tie skorumpované kleptokratické krajiny, ktoré ktorých príslušníkom zdali zlaté víza do všetkých krajín. Nepatria to k zabezpečeniu našim, našich hraníc a boju proti kriminalite. A ak nemáme právne a bezpečné cesty pre migrantov, nepodporujeme to len, tým len podnikateľský model pašerákov a prevádzačov. Ďalej. My tým, že sa nestaráme o nezaopatrené alebo deti bez prievodu, tak ich eh, žijeme do rúk eh, teroristov. Sú v hrozných podmienkach u utečenských táborov v Grécku. Načerame pre prevenciu radikalizmu. Existuje skutočný program eh, vo Francúzsku a v iných krajinách Európy, boj proti radikalizácii vo väzniciach, alebo existujú nejaké programy inklúzie. Ja o tom nič neviem. Ďakujeme, Anna. Chcel by som spomenúť, pán minister, táto otázka čarterových letov, pretože záverečné stanovisko parlamentu bolo zaradiť čarterové lety a rada to mala iba ako možnosť len to chcem spomenúť, aby, pre presnosť, aby sme vedeli, že stanovisko parlamentu je zaradiť. Pani Intveld má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, vítajte, pán minister. Som Sophie Intveld. A podľa francúzských médií, ešte mám veľa otázok, ktoré by som rada položila, mnohé už boli po, po, položené, hlavne čo sa týka implementácie smernice o PNR. Ja som dosť znepokojená už dla eh, ktorý bol vyvinutý na Európsky parlament. Keď sme nemali hm, hlasovať, tak nebolo tu žiadna urgentnosť implementácia, takže rada by som chápala prečo. Druhá otázka. Všetci vedia, že skutočný problém nie je nedostatok osobných údajov, ale skutočný problém je, že neexistuje reálna výmena informácií. Až dodnes to je ten veľký problém. A ja by som rada vedela, mohli by ste lepšiť výmenu informácií a povinných informácií, tak ako to žiada aj naša skupina. No a posledná otázka, alebo predposledná otázka. Ste hovorili o úniku osobných eh, údajov, 700 strán o antiteroristických vyšetrovaniach. No, to známe už roky. No a to ma veľmi znepokojuje. Ja myslím, že by sme mali hovoriť aj v parlamente, treba o tom hovoriť s parlamentom a zároveň si tiež eh, pojedný za slobodu a mňa by zaujímalo, či je ochotný angažovať sa v diskusii s s Európskym parlamentom, aby sme spoločne s parlamentom aj s radou dosiahli nejaký pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Žoli. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem nášmu ministrovi vnútorný, eh, vnútra za to, že prišiel a za to, že sa podielil s nami eh, o názory 13. Eh, oktobra rok akčný program TES, kde sú otlačky prstov desiatok miliónov ľudí, aj údaj o desiatkách miliónov ľudí, občanov Francúzska, nemyslíte, že tento dekret porušoval tie nariadenia, ktoré Európska únia prijala na ochranu údajov alebo proporcionalitu zásadné kritéria politiku proti podvodom. Sú jednoduchšie riešenia, ako e, naznačili kolegovia napríklad čip na občanských preukazoch. Táto otázka, preverili ste a zaobrali ste sa touto otázkou, ale by som rada povedala, že ako francúzska nie som spokojná a znepokojená tým, že Erdogan hovoril o výnimočnom stave v Francúzsku na to, aby odôvodnil e, výnimočný stav v Turecku. Zaujímalo by ma, aké máte k tomu pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Wimberg. Tak, herr minister. Ďakujem pekne, pán minister. Áno, žijeme vo svete, kde je veľa hrôzy, teroru a kde máme veľa utečencov. Nechceli sme, aby takto dopadla sloboda pohybu, ale takýto je svet, v ktorom žijeme. Cítim sa bezpečnejšia vo Francúzsku než v iných členských štátoch EÚ, pretože ste zvýšili bezpečnosť. Som veľmi rada, že ste minule zatkli ľudí v Štrasburgu, ale Trošku ma metie, keď hovoríte, že smernica o zbraniach je niečím, čo by malo bojovať proti terorizmu. Ja myslím, že zbranie, ktoré sú určené na poľovačku a zbranie, ktoré sú určené na športovú streľbu, e, nesúvisia až tak veľmi s bojom proti terorizmu, pretože toto je predmetom smernice. Poľovné zbranie a športové zbranie. Táto smernica ovplyvní poľovníkov a športových strelcov možno aj nesprávnym spôsobom. A to, že ste sa z, e, bavili tábora Jungle, džungľa v Kale, to je v poriadku, ale takéto tábory vyrastajú ako huby po daždi na hraniciach medzi Francúzskom a Talianskom napríklad. Je ďalší takýto tábor. Počula som, že ľudí posielajú späť do Talianska, ktorí sa vrátia na hranicu s Francúzskom. Skutočne treba spolupracovať s Talianskom v kontexte návratov. A čo sa týka radikalizácie, neviem presne, čo robíte vo Francúzsku, ale dúfam, že máte skutočne e, účinné tresty, aby odradzali ľudí Ďakujeme. Dvaja rečníci, poprosím jeho veľkú stručnosť, pretože pán minister naozaj nemôže tu zostať dlhšie. Pán Libreto a pani Stevens, nech sa páči, minúta, prosím. Pán Libre. Oui, no. Áno, ďakujem pekne. Som Eduard Ferrand, vážený pán minister. Francúzsko eh, predstupuje na vojne v Líbii a v Sýrii vy ste vytvorili migračný problém. No, je to tiež e, európsky problém, alebo teda Európa tiež zlyháva. A PNR, panačná stráž, a e, Schengen, všetky terorizmy, teror, e, všetky tieto nástroje nezabránili infiltrácii islamistických teroristov. Mohli konať aj vo Francúzsku a pre ostatných teroristov. Stano a vaše Opatrenia sú však eh, neúčinné, tak vo Francúzsku ako v Európe. A preto, vážený pán minister, niektoré štáty obnovili uh, svoje uh, hranice alebo kontroly na hraniciach. A dnes pokračujeme na rovnakej ceste. Uh, a v februári možno liberalizujeme vízový styk s Tureckom tej otázke zbrani, hovorím za všetkých eh, polovníkov. Spoločná polnohospodárska politika zničila nás vidiek a toto opatrenie či nepomôže. No a opatrenie nič nezmení. Nechcete rušiť Schengen, ho chcete ešte horšie posilniť, no ale treba vnímať reálne. No a preto vám položím jednu otázku iba. Kedy, pán minister, začnete skutočne počúvať ľudí a obnovíte bezpečnosť na hraniciach? Ďakujem pekne. Záverečná otázka pani Stevens. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, ďakujem, že ste si vzali, e, vyhradili čas, že ste sa s nami stretli. Mám pre vás dve krátke otázky. Ako rozmontovanie tábora Django v Kale naozaj zafungovalo? Dajú sa e, vyvodiť nejaké lekcie z tejto operácie? Mám to zopakovať ešte raz? Nie? A druhá otázka. Francúzsko čeli nielen migračnej kríze, ale na nešťastie aj teroristickým hrozbám. Europol má e, Task Force Fraternité, ktorý bol e, ustanovený v novembri 2015 po parížských útokoch a takúto Task Force aby e, bolo, bola zriadená, aby sa podporilo francúzsko-belgické vyšetrovanie. Naozaj členské štáty prispeli informáciami, spravodajstvom a táto e, jednotka Task Force sa ukázala byť veľmi efektívna. Terabajty údajov boli presunuté a iba niekoľko bolo užitočných. Čo si vymyslíte o tom, aká bola užitočná táto task force, čo šlo dobre a čo mohlo byť aj lepšie? Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Ďakujem Pán minister, ja si uvedomím, že to je veľa otázok. Jedna intenzívnejšia ako druhá. Ďakujem, že ste, že ste sa rozhodli zostať o pár minút dlhšie. Ďakujem pekne. Asi nezvládnem odpovedať všetky otázky, lebo by som tu musel byť veľmi dlho. Mne by to až tak veľmi nevadilo, ale neviem, či by to, až vám, či by to vám bolo až také príjemné. Čiže budem reagovať na niektoré otázky a keď niečo nezvládnem, odpoviem písomne na adresu vášho predsedu a on vám to potom môže dať do obehu. Takže pokúsim sa všetkých síl um, zodpovedať na čo najviac otázok. Pán Diaz de Mera, čiže ako je to s francúzskom a s ochrannou doložkou k liberalizácii víz. Teda my to neblokujeme. Francúzsko a nie sme jediní v tejto situácii, že chceme rovnováhu medzi e, potrebou dodržiavania princípov EÚ v takom rámci, ktorý e, zohľadňuje rizika, ktorými je EÚ momentálne e, vystavená, respektíve rizika, ktoré vystávajú z liberalizácií víz, ak tu nebudú nejaké tlačidká alarmu, ak nebude možnosť nejakým spôsobom reagovať, keď sa v systéme vyskytne nejaká chyba. Čiže ak my v Európe nemáme nejakú regulačnú kapacitu, ak Európa nie je schopná vplyvy vlastných rozhodnutí riadiť, tak potom sa nemôžeme čudovať, že rôzni populisti, a to som vypočula ale z vašich slov, že populisti na tom získavajú. Čiže musí tu byť istá regulácia. EÚ sa v rôznych rokovaniach zaviazala k väzovému styku Turecko, Gruzínsko, Ukrajina a Kosovo sú na druhej strane. To je téma, uvedomujem si, veľmi politicky citlivá. A naozaj uh, musíme uplatňovanie takýchto rozhodnutí veľmi zvážiť sú to naše spoločné rozhodnutia. Čiže ako kolektívne e, dlhodobo v mienke vysvetliť, že v kontexte teroristických hrozieb, naozaj vysokých, v kontexte migračných kríz otvárame náš priestor už teraz veľmi zraniteľný voľnému pohybu osôb bez nejakých regulačných nástrojov, ktoré by nám umožňovali situáciu náležite riadiť. Čiže by bola úplne neprehľadná, e, slova kritiky by boli čoraz hlasnejšie, pretože Európska únia zároveň poskytuje príležitosti voľného pohybu a nechráni, e, čiže e, naozaj by verejná mienka na to reagovala negatívne, bol by tu veľký rozdiel medzi medzi nami a verejnou eh, mienkou, naraz populizmu a to si neželáme. No a to nie je iba Francúzsko. Ja som bol v kontakte s pánom Demezierom a s ďalšími a viaceré krajiny vnímajú veľmi citlivo tieto spoločne plánované kroky, teda lepšie zaramcovanie toho procesu liberalizácie. My sme inštitúciám EÚ koncom apríla poslali konkrétne návrhy, e, čiže nejaký taký bezpečnostný nástroj, ktorý umožní liberalizáciu eh, víz eh, riadiť. Eh, tento mechanizmus nie je nejakým nápadom Francúzska, ktoré by všetko chcelo blokovať. Nie, je to niečo z roku 2013, kde sa uvádzajú kritéria, ktoré sa splňajú dosť zložito. Je to dosť rigidný postup. Zatiaľ sa to na žiadny bezvizový styk neuplatnilo, vzhľadom na tú rigiditu. Takže náš návrh má za cieľ teda toto dosiahnuť. Ide o tri princípy, z ktorých sme vychádzali, teda rada, pokiaľ ide o ten text. Sú to kritéria spúšťania, jednoduché objektívne, po druhé rýchly e, postup spracovania a po tretie e, prerušenie bezizového styku, ak budú splnené kritéria spustenia tohto bezpečnostného mechanizmu. No a my sme v trialógu aj s parlamentom a s komisiou dosiahli eh, značné pokroky, naozaj nezanedbateľné. Ja eh, vítam eh, vašu naklonenosť kompromisu a ešte zopakujem, nie je to čisto francúzska vec. Naše stanovisko bolo vždy veľmi jasné, ale sú tu aj iné krajiny, ktoré sa prejavujú v rámci toho trialógu, ktorý sa vyvíja. No a bolo by uh, fajn dopracovať sa k nejakému spoločnému stanovisku. To by ma naozaj veľmi potešilo. Pani Sipel a ďalší poslanci, ktorí sa vyjadrovali k tomu vynimočnému stavu a ku kale. Najskôr ten vynimočný alebo núdzový stav, to nie je e, zo strany eh, štátu eh, nejaké porušovanie e, nášho právneho štátu. Absolútne nie. Absolútne to nepovedá ani politickej, ani právnej realite tohto inštitútu. Je to vec z roku 1955, e, zakotvená v francúzskom práve, čiže napríklad po novembrových atentátoch 2015 sme mali možnosť reagovať. Ešte opakujem, e, tento núdzový stav predpokladá e, naše prvky 1955, čiže nie, nie je to nejaké uplatňovanie policajných operácií nejakým solným spôsobom. Nie, je to naozaj nástroj, zakotvený v našom e, práve už desiatky rokov, keď je nejaká e, hrozba, ktorá e, sa identifikuje, tak je možnosť, aby sa prijali policajné administratívne kroky, e, ktoré zamedzia tejto hrozbe. Tieto opatrenia sa príjmajú pri dodržiavaní všeobecných e, princípov práva a je tu aj súdna a parlamentná kontrola neustála. Napríklad e, Senát aj Národné zhromaždenie, príslušné právne výbory majú právu permanentne kontrolovať tieto núdzové stavy. Poslanci vo všetkých prefektúrach Francúzska môžu posudzovať e, podmienky, za akých prefekti a prokurátori tieto núdzové e, situácie e, vyhlasujú. Potom musia v parlamente v špeciálnych výboroch vysvetľovať a sú tu naozaj veľmi živé rozpravy v našom parlamente. Rovnako sú živé ako dnešná diskusia vo vašom výbore, pretože tento núdzový stav nemôže byť vyhlásený bez parlamentnej kontroly. Parlamentná kontrola jedna vec. A potom súdna. Administratívni súdcovia eh, ja viem, že vy nepoznáte do detajlov francúzsky právny systém, mnohí však sa veľmi vyznáte. No a v Francúzsku administratívny súdca je súdca zodpovedný za slobody, rovnako ako bežný súdca. No a tento administratívny vychádzajúc Eh, z tohto núdzového stavu kontroluje tú administratívnu policiu eh, tak, aby bola naozaj e, kontrola veľmi hĺbková, veľmi rozsiahla, pokiaľ ide o, e, ústavnoprávne otázky a všeobecné princípy práva. A často e, ten súd aj nejakým spôsobom zvráti rozhodnutia, exekutívu, rozhodnutia exekutívy, ak to uzná za vhodné. Čiže naozaj je to inštitút právneho štátu, ktorý je kontrolovaný aj súdcom. Čiže pokiaľ takéto vynimočné e, stavy, núdzové e, stavy e, je za každým potrebné to posúdiť súdca z trestnoprávneho hľadiska a tiež z hľadiska napríklad podmienok nejakého zatknutia alebo odňatia majetku. Čiže naozaj takéto zásady právneho štátu sú zachované. Ale je tu taká istá dekaláž, taký určitý odstup, pokiaľ ide o tieto kontroly, ale toto je skrátka zásada fungovania francúzského štátu. Je to právny štát, páni Veržia, vy sa usmievate, hm, máte na to právo, ja mám právo vám odpovedať právny štát vo Francúzsku existuje a sú tu administratívne um, rozhodnutia súdu, sú tu tiež ústavnoprávne princípy. Toto je téma, ktorú je eh, potrebné Um, obhájiť. Ja vás predsa nemôžem nechať uh, povedať, uh, že ten núdzový výnimočný stav, že to je nejaká úplne svojvoľná, svojvoľná záležitosť. Rozhodne nie. Čiže naozaj súdca, obrovská úloha a taktiež parlament má svoju kontrolnú právomoc. Ďalšia otázka tá sa týkala toho, kto to bol. Jeden z poslancov sa na to pýtal, pani Sipel to bola, aké sú výsledky, ktoré sme dosiahli pokiaľ ide o, o tieto núdzové stavy a aké počty osôb boli vďaka tomu zatknuté za posledné mesiace. Takže počet zatknutých od všetku tohto roka, aj vy sa na to pýtali, 418 osôb od začiatku roka. Čiže naozaj vidíte, že tá teroristická hrozba e, je dosť e, značná. Exekutíva má za úlohu takéto veci riešiť. E, je to politická zodpovednosť, e, čiže aby ste mali predstavu, pokiaľ ide o tú mieru hrozby, aktivitu našich služieb, 418 jednotlivých zatknutí e, osôb napojených na teroristickú činnosť. Od 1. septembra 143, 52 osôb e, e, zatknutých, 21 z nich e, stále vo väzení. V neskôršom období to bolo 43, respektíve 28 a via, e, približne 20, 20 plánovaných atentátov sa podarilo takýmto e, spôsobom e, zastaviť. Pokiaľ ide teda o dopady toho núdzového alebo teda vynimočného stavu, od júna 143 takýchto eh, razie, ktoré umožnili eh, zmotniť sa zbraní. Boli to e, teda vojenské zbranie, ktoré mali e, v rukách osoby napojené na teroristické siete, alebo teda e, ľudia pôsobiaci v inej trestnej činnosti, ale často vieme, že prepojenie medzi trestnou činnosťou a terorizmom je dosť značné, teda že mnohí, ktorí spáchali teroristické trestné činy, boli pôvodne trestaní za iné druhy trestných činov. Minulý týždeň jedna osoba bola tiež takýmto spôsobom e, zatknutá, e, bola v cele predbežného zadržania a stále je vo vezení vzhľadom na e, prepojenie na teroristickú skupinu. Čiže tento núdzový stav je užitočný. Isté nehovorím, že niekedy sme možno nezatkli osoby, čo neprinieslo nejaké hmatateľné uh, výsledky, ale vo všeobecnosti áno. Začiatok 2016 696 osôb, ktoré žijú momentálne vo Francúzsku, bolo postihnutých týmto fenoménom, o ktorom tu hovoríme, a teda ten núdzový e, výnimočný stav e, sa ukazuje ako užitočný a dokonca nevyhnutný. Ďalšia otázka. Frontex a e, Kale. Kale a Frontex a relokalizácia. Kale najskôr. Pani Veržia, tiež chcem byť veľmi presný v mojej odpovedi. V Kale za posledné mesiace od oktobra 2015 bolo 13 tisíc osôb, ktoré boli presunuté z Kale do tých orientačných centrách príjmu, z toho 2000 eh, tých osamotených eh, maloletých to sú tie presné čísla. Od oktobra 2015 13 tisíc osôb v takých tých centrách príjmu a orientácie. Keď sa táto operácia diala, bola tomu povedaná kopa asociácií, lebo tieto majú na starosti tie centra príjmu a orientácie. A tieto zariadenia to sú e, budovy riadne, žiadne minikale. Ide naozaj o centrá, ktoré tieto asociácie spravujú. A oni teda naozaj sú obrovským rozdielom v porovnaní s tým bahnom, dažďom, e, zimou a prevádzačmi v Kale a v týchto centrách e, snažíme sa čo najviac ľudí do toho národného azylového systému zaintegrovať. Z 13 tisíc, e, ktorí boli presunutí z Kale, 80% z nich požiadalo vo Francúzsku o azyl. 80%. Čiže keď sa hovorí o politickej citlivosti, lavica, e, e, socialisti, e, že riešenie situácie v Kale nebolo dobré, že tí Kale stále nechcú azyl vo Francúzsku, tak týmto teraz hovorím, že až 80 požiadalo o ochranu v našej krajine. No a potom tí pravicoví, tí často hovoria, že tým, že tí, čo boli v Kale, teraz sú v národnom e, procese azylu, že to je taká regularizácia. Mm, naozaj to dosť e, odlišné od tej prvej kritiky, ale vidíme, že my máme zodpovednú prístup k týmto otázkam. A to, čo sa týka národného systému azylu, že toto boli osoby, e, ktoré boli E, nebolo možné ich vykázať e, z krajiny, pretože išli, išlo o jezidov, kresťanov z Iraku a z ďalších e, krajín. Takže takáto bola situácia. A či dochádza k nejakej dublinizácii tých, ktorí boli skále presunutí do tých centier príjmu. My ich poučame o ich právach ale nie je tu automatická dublinizácia, ale nechceme zase ani ich uhrať ťažkú situáciu stiažovať. Čiže e, To ale neznamená, že by sa neuplatňovali všetky uplatniteľné postupy, pretože e, to, že sa chceme správať humánne, e, neznamená, že zabúdame na e, vecné postupy, ktoré sa v takýchto situáciách majú uplatňovať. A teraz k tým maloletým bez prievodu. 13 tisíc v skale, z toho 2 tisíc takýchto maloletých. A títo tvrdia, že majú rodinu v Británii, Čiže eh, ešte to opakujem, eh, dostali sme ich skále z toho blata, zimy a tak ďalej. Eh, teraz sú v zariadeniach určených pre túto skupinu. Je to riadené asociáciami, buď to teda sa presunú ďalej do Británie a Británia už vyvinula určité úsilie. Poprosíme, aby vytrvali až do zdarného konca, pretože ide o osoby zraniteľné, ľudia, ktorí nechceli požiadať o azyl v Francúzsku, chceli ísť do Británie. Nám sa podarilo vďaka našim imigračným orgánom zapojiť do francúzského azylového systému a keďže Francúzsko vynulo takéto úsilie, tak by bolo dobré, aby aj iné krajiny prispeli svojou troškou. Takže či tie rokovania, pani Zipel, pani Varžia a tak ďalej, či rokovania s Britániou, či pokračujú? Áno, pokračujú. Veľmi jasným spôsobom Francúzsko žiada, aby úsilie vykonané zo strany niektorých krajín, e, aby teraz im Británia e, kontrovala, keďže sa aj to priamo týka a ja dúfam, že sa to udeje čo najskôr. A Francúzsko preberá zodpovednosť za Kale. Prebralo ju v plnej miere. Hovorte mi, čo chcete, ale tie centra príjmu a tie orientačné centra, kde dostávajú teplé jedlo, kde majú čisté odevy, môžu sa stretnúť e, v prípade e, tých maloletých e, s britskými sociálnymi pracovníkmi a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci, ktoré Francúzsko robí. Čiže nemôže nás stále niekto kritizovať, hoci sme jedno z mála krajín, eh, ktoré eh, zrušilo eh, nehumánny tábor a presunulo ľudí do dôstojných podmienok, v dôstojných zariadeniach. Sú teda rôzne prejavy extrémnej pravice prípadne aj e, nejakí regionálni politici e, sa mm, na tomto poli e, aktivizujú, ale ja musím povedať, že my sme tento proces spustili a to úspešne. Ochrana a právo na azyl vo Francúzsku sú uplatňované v súlade s hodnotami našej krajiny. Áno, Frontex, že treba urobiť svoje úlohy. Áno, my sme jedným z hlavných prispievateľov Frontexu. 1500 osôb, 170 z toho od nás. A keď tomu ešte pripočítam počet e, ľudí z OVPRA, e, tie pohraničné e, zložky v Grécku na pomoc Grékom, na ich žiadosť. Oni sú tam jediní v naozaj zložitej situácii v tých hotspotoch aby sa korektne pristupovalo k tými, ktorí príjmajú z hľadiska azylovej politiky zber tých údajov a tak ďalej. Tak keď sa na to pozriete, tak vidíte, že Francúzsko prijalo určité záväzky a aj si ich plní a bude to tak aj naďalej robiť, pretože to je jej úloha, jeho úloha. Koľko bolo tých atentátov, ktorým sa podarilo zabrániť? 17 od začiatku tohto roka. A tí zatknutí aký je ten vzťah medzi tým počtom zatknutých a tými atentátmi. Neviem, či si dobre uvedomujete, čo znamená eh, tých takmer 500 osôb, eh, ktoré boli podozrivé za zapojenie do činnosti a tejto súvislosti zatknuté tri ženy napríklad minulý týždeň, veľmi mladé, eh, v Bulsi Saint-Antoine v parískom regióne. Naozaj v poslednej chvíli už išli útočiť na policajta, Vedeli sme, že pristúpia k činu, bolo tam obrovské riziko. Operácia z minulého víkendu napríklad v Marseji a v Štrasburgu sa týkala komanda typu toho 13. novembra. Tiež e, už sa chystali e, na atentát e, masového charakteru Tiež ďalší prípad z Palického predmestia. Jedna osoba s obrovským arzenálom výbušniny, naozaj smrtonosné. Takže, dámy a páni, poslankyne, poslanci, vidíte, že z oči v oči takejto realite obavy Francúzska sú na mieste, čiže posilnenie e, bezpečnostných zložiek, informačných zložiek, navyšovanie rozpočtov na e, vylepšenie vybavenia našich zložiek, zlepšovanie podmienok, v akých dochádza k mobilizácii, samozrejme s ochranou osobných údajov a práva, a pokiaľ ide o, o tie rôzne metódy získavania informácií. A že sa snažíme nájsť najlepšiu rovnováhu medzi tým, čo je absolútny rešpekt slobôd a nevyhnutnosťou zaistiť ochranu obyvateľov Francúzska. Počet návratov a počet džihadistov, ktorí sa vrátili, približne 200, 290 ich 219 ich zomrelo na zahraničí. No a keď sa pozrieme na našu krajinu, tak 9000 osôb označených za teroristov, 1100, sa vrátili, e, ktorí sú v Iraku a v Sýrii, 400 sa vrátili, 700 je ešte na e, území Sýria, alebo teda v zahraničí, alebo prišli o život. Takže je to e, fenomén skutočne veľkého rozsahu a fenomén, ktorým sa treba zaoberať a tisíc ďalších. To sú osoby, ktoré sú Ehm, buď na ceste medzi Francúzskom a Sýriou, alebo na teroristických eh, cestách. No a takže taká je situácia, je to ja veľmi závažný, ktorým sa treba zaoberať. si vyžaduje globálne kroky, boj proti terorizmu a radikalizácii. Ďalej zaznela tu otázka, čo robíme v otázke deradikalizácie. Vo francúzske máme platformu, reorganizovali sme organizáciu komunikácie medzi informačnými a bezpečnostnými agentúra, agentúrami. Máme 5000 ľudí sa zaoberá osob deradikalizáciou v všetkých územiach a republiky. Mobilizuje sa, mobilizujú sa všetky príslušné orgány a inštitúcie vytvárame centra pre deradikalizáciu, e, veľmi úzko spolupracujeme s ktorými činnými na internete, na tiež sme podpísali dohovor a boli sme, myslím, že prvou krajinou v Európe, kde sme podpísali dohovor za prevádzkovateľmi internetu e, na blokovanie stránok s teroristickými obsahmi. Tiež e, budujeme e, informačný servis vlády a pomocou e, občianskej spoločnosti vytvárame a štruktúrujeme reakciu na teroristické prejavy. Takže v každom prípade ešte máme čo robiť, ale angažujeme sa v opatreniach, ktoré sú silné a pozitívne. No a čo sa týka otázky pani Žoli o otázkach TES, tiež to poviem. Rád by som bol presný a vy ste hovorili o tom, že to nie je v súlade s európskym právom. No. E, toto už existovalo. Máme dve. E, na jednej strane TESA, Eh, ktorý sa týka 30 miliónov Francúzov, pretože máme biometrické pasy a ďalej máme zložku národnú, ktorá obsahuje biometrické eh, otlačky prstov 60 miliónov a Francúzov. Eh, je to databáza papierová ešte nie je digitalizovaná. No a čo sa týka TESA, tak Európsky pre ľudské práva už sa vyjadril v apríli 2015 A to pre, preverila dekret, ktorý som jej eh, navrhol a o na báze TESA pre České preukazy. No a keď eh, Orgán dal odporúčanie, nikdy nepovedal, že eh, tá právna cesta, ktorú sme si zvolili, nie je v súlade s európskym právom, no a nikdy nebolo povedané, že sa porušuje ústavný rámec alebo rámec európskych dohovorov zmluv. To, čo povedal Agnew, tak e, treba parlamentom diskusiu na túto tému. No, sa uskutočnilo no a je s mojou požiadavkou, no a Agnew tiež povedal, že či je možné v báze identifikáciu osôb osôb pomocou biometrických údajov, dôležité, aby reverzibilita e, na strane bola tak, aby bola zaistená, zaistená ochrana údajov. Ja som žiadal ďalšie šetrenie v špecializovaných e, agentúrach e, vo Francúzsku my sme zaistili bezpečnosť tejto otázky, no a ja som povedal, že zverejním výsledky e, vyšetrenia, aby nebola, aby to bolo úplne transparentné a jednoznačné, aby to spochybňovalo súdne slobody. No a zaznela tu otázka o čipe na čianských preukazoch. Nie je to tam, e, pretože keď stratíte takýto občianský preukaz, tak treba obnoviť všetky formality. Ak e, stratíte občianský preukaz bez taka, e, môžeme automaticky obnoviť občianský preukaz. Takže to cieľ cieľom bolo zjednodušenie a postupov, takto som to objasnil aj pred Európskym parlamentom, ale teda pred e, francúzským parlamentom. No, je mi ľúto, nemohol som zodpovedať na všetky otázky, ale bohužiaľ musím odísť a ja znosti rád zodpoviem na ďalšie otázky. No a ešte jedna otázka, na ktorú chcem v každom prípade zodpovedať ja o Schengene, PNR a tak ďalej. Vaša skupina na silnú pozíciu k, tomuto, k tejto téme. Vy hlasujete proti všetkým témom, témam a textom vo Francúzsku a v Európskom parlamente, ktoré majú chrániť Francúzsku proti terorizmu. Vy ste boli proti PNR, vy ste vo Francúzsku boli proti všetkým protiteroristickým zákonom, ktoré sme predložili. Hovorili ste, že je jediné riešenie to obnoviť kontroly na hraniciach 13. novembra 2015, obnovené, obnovené na hraniciach, by sme zaistili, zaistili bezpečnosť a Francúzsko je za reformu šengenského systému a chceme dať Frontexu právomoci do hraníc. No a spolupracujeme s komisiou, na prepojenie šengenského informačného systému s inými databázami. Eurodac, nariadenie Eurodacu bolo eh, zmenené, takže Francúzsko má pozíciu ku kontrole hraníc za posilnenie výmeny informácií medzi informačnými službami a informačnými systémami, a prepojenie SIS, inými databázami, boj proti sfalšovaným a falošným dokumentom, to je centrálny nástroj. Vo všetkých týchto otázkach Francúzsko sa angažuje a riešením a cestou je európska politika. Ďakujem pekne. Mohol by som poďakovať nášmu výboru. Bola to naozaj naozaj intenzívne zasadnutie nie vždy. Ministri prichádzajú na výbory, aj keď nie je predsedníctvo ich krajiny. Mnohí poslanci, poslankyne toto oceňujú a naozaj sme veľmi intenzívne preberali témy, podobne ako to bolo pre zázname o cestujúcom. Ďakujeme vám, že ste všetky aj nepríjemné otázky vypočuli a ste priamým. Okrem toho, že máme priamy kontakt s radou cez predsedníctvo, som rád, že máme aj takto priamy kontakt cez ministrov. Veľa šťastia v vašej práci a ďakujeme vám. Colleagues, uh, move to the vote if everyone wants to get ready. We need your voting cards. Pripravte si prosím hlasovacie kartičky, kolegovia. A tí, ktorí nemáte, tak indikujte rukou. Tí, ktorí nemáte hlasovacie karty, prosím, naznačte rukou hlasovanie. Dobre? Colleagues, um, we move to point 8. Prechádzame k bodu 8. Hlasovanie o texte, ktoré bolo dohodnuté počas eh, inštitucionálnych rokovaní. Je to potvrdenie k textu, ktorý bol dohodnutý počas týchto rokovaní o boji proti terorizme. Je to smernica o boji proti terorizmu. Je to kľúčová tematika pre výbor LIBE. Neformálna dohoda sa našla relatívne rýchlo k tejto dôležitej záležitosti. Kým prejdeme k hlasovaniu, chcem poprosiť eh, spravodajkyňu, či by sa chcela vyjadriť. Nech sa páči. Pani Holmajer. Poviem veľmi stručne. Rada by som poďakovala kolegyňam a kolegom, kolegyňam za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem Katarína a aj všetkým ostatným politickým skupinám za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem Gajovi, ktorý nám veľmi pomohol. Skutočne ďakujeme veľmi pekne. Aj za, ďakujem predsedníctvu rady za vynikajúcu spoluprácu a kooperatívny prístup, snahu hľadať riešenia. Som rada, že sme dosiahli vyvážený texta a ďakujem za to, že máme, alebo že sme to zvládli v takom rozumnom časovom rámci. Ďakujem pani Holmajer. Môžeme prejsť priamo k hlasovaniu text eh, vychádzajúci z interinstitucionálnych rokovaní. Zhlasujte, prosím k tomuto textu. Hlasovanie. Prepačte, EPP je tu o jedného viac ako treba za EPP, prosím vás. Okay, we're okay now, so... Teraz je to v poriadku, pokračujeme s hlasovaním. Elektronické hlasovanie je uzavreté, končím. Končím ho. 37 za, 7, proti, 7 e, sa zdržalo, 48 bol, prešla táto správa, 48 bolo za, 37 proti, 7 sa zdržalo. A teraz ideme k druhému hlasovaniu. Je to návrh stanoviska k výročnej správe za rok 2015 o ochrane finančných záujmov Európskej únie pri boji proti podvodu. Spravodajkyňou je Katarina Činiči. Katarina, chceli by ste sa vyjadriť, alebo začneme hneď hlasovať? Hneď môžeme hlasovať. Ja chcem len poďakovať aj spoluspravodajcom, aj každému, kto mi pomohol. Ďakujeme pani Činiči, začíname hlasovať. Pozmeň sa na 1, hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. Prepačte. Niekto tu pani Beňová e, má problémy s hlasovacím zariadením. Mohli by ste si presadnúť k inému zariadeniu? Monika, presadneš si prosím ťa k inému hlasovaciemu zariadeniu? Ešte ani toto nefunguje? Zaznamenáme hlasovanie pani Beňovej ako ručne vyjadrené manuálne. Pani Kudrika tiež to už je to v poriadku, tá funguje. Teraz pozmite návrh 2, hlasujte prosím. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prechádza tento pozmeňujúci návrh. Trojka, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 3 je schválený. Štvorka. Pozmeňujúci návrh 4, hlasujte k nemu prosím. Končíme hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 5 je schválená. 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Štvorka, kompromisný štvorka. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný jednotka. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh 13. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci 14. Hlasujte, prosím. Končím. Zamietnutý. Kompromis 2, prvá časť. Hlasujte k nej, prosím. Končím hlasovanie. Časť 1 schválená. Druhá časť. Hlasujte prosím k druhej časti. Končím hlasovanie. Druhá časť je zamietnutá. Kompromis 3. Hlasujte, prosím. Končím. Schválený. Pozmeňujúci návrh 23. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Hlasovanie k textu takto pozmenenému. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený 48, 42, 3. Ďakujem, blahoželáme spravodajkyni pani Činiči. To je koniec hlasovania. Ešte tu máme bod rôzne. Nič nemáme v ňom. Ďalšie stretnutie 8. decembra. Ďakujem kolegovia. Schôdza je odročená.